in favor of B? Yeah. Could I uh, begin the budget meeting and ask everyone to take a seat? Prosím vás, všetci sa pousadzajte, začali by sme. Could those at the back of the room please take a, a seat and we shall make a start on... Takže prosím vás, pousádzajte sa, aby sme mohli začať túto dôležitú schôdzu výboru pre rozpočet. Uh, uh, offer alain lamassoure's apologies. is unable to make the meeting today. bohužiaľ podpredseda tu nie je, predseda tiež nie, takže ja budem predsedať. Prosím vás, naozaj pousádzajte sa. The discussion on estimates can be had outside. E, diskusie o všetkých možných odhadoch a očakávaniach môžete viesť aj mimo tejto miestnosti. Kolegovia, dnes predpoludním máme veľmi dôležitú diskusiu. Je to len jeden a ten hlavný bod na programe. A viesť to bude kolegyňa Sidónia. Takže začneme najprv prijatím programu schôdze. E, nikto nemá nejaké výhrady. Bod 2, oznámenia predsedajúceho, nemáme žiadne. Koordinát, len teda e, rozhodnutie koordinátorov z 12. marca je tu. Bod 4. Hlavným bodom dnešnej diskusie je verejné vypočutie na tému financovanie východného partnerstva. Ako viete, východné partnerstvo e, bolo spustené v roku 2009. Je to politická iniciatíva, ktorá završuje alebo doplňa zahraničnú politiku EÚ voči krajinám e, Západného Kaukazu, e, tohto regiónu, v súvislosti teda s európskou politikou susedstva. Takže obdobie 2009 až 2013 eh, vtedy EÚ eh, poskytla približne 2,9 miliard eur na tieto programy, posilnenie komunikácie a integrácie medzi krajinami Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzinsko, Moldavsko a Ukrajina. A čo sa týka iniciatívy kolegyne Sidónie, na jej iniciatívu teda dnes výbor e, pre rozpočet e, zorganizoval toto vypočutie. Ide nám o to, aby sme získali komplexný pohľad na túto komplexnú problematiku, pokiaľ ide o využitie použitých fondov, a aké sú výzvy pri e, realizácii programov, takže <clears throat> vypočujeme si, ako to funguje v praxi v teréne v mene rozpočtového výboru vítam predstaviteľov Európskej komisie EEAS, Európskej investičnej banky, ktorí nám vysvetlia, ako financovanie Európskeho partnerstva vlastne funguje. Takisto sú tu príjemcové z radou e, mimovládiek. Mm, čak, takže predpokladáme veľmi e, taký e, komplexný pohľad na ich e, prácu. Najprv dám slovo teda Sildaný spravodajkyni, ktorá odprezentuje to, ako dnes bude prebiehať hearing. Uh, thank you, George. I would like to welcome uh, all of you to this Ďakujem, všetkých vás chcem privítať na tomto zasadnutí rozpočtového výboru. Budeme sa zameriavať na otázku východného partnerstva a jeho financovania. Pozerajúca iba na definície, vyzerajú veci jednoducho. Východné partnerstvo je iniciatíva EÚ smerom k našim šiestim východným susedom Arménsku, Azerbajdžanu, Bielorusku, Gruzinsku, Moldavsku a Ukrajine. Cieľom je posilniť a zlepšiť bilaterálne a multilaterálne vzťahy medzi týmito krajinami a EÚ. Ide o to, priviesť partnerov k princípom medzinárodného práva, základných hodnôt, vrátanie demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobod. Ale zároveň je tu aj trhové hospodárstvo, udržateľný rozvoj a dobré riadenie, dobrá správa verejných. Partnerstvo nie je cieľom samým o sebe. E, za cieľ má vytvoriť základy pre nové asociačné dohody, medzi týmito krajinami a EÚ, krajinami, ktoré dosiahlo dostatočný pokrok na ceste k princípom a hodnotám tu spomínaným. Dnes sa zameriame na otázku financovania tejto iniciatívy. Európska únia e, stanovila 2,8 miliard eur na podporu východného partnerstva na obdobie rokov 2009 až 2013. Treba povedať, že ešte stále rokujeme o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, takže nevieme, aké financie budú k dispozícii v budúcnosti. Je to stále ešte veľká neznáma, ale už máme určitú predstavu na základe pôvodného návrhu Európskej komisie a všeobecného usmernenia z Európskej rady vo februári. Chcela by som vysvetliť motívy ktoré ma viedli k iniciácii dnešného stretnutia. Je to v zásade osobná skúsenosť. Minulý rok ma Inštitút Roberta Schumana pozval na konferenciu, na podujatie, stretnutie s mladými lídrami bieloruskej opozície. Tento projekt Inštitútu Roberta Schumana už nejaký čas funguje v rámci tzv. Leadership in Democracy – Cieľom projektu bola ambiciozna myšlienka pripraviť mladých kandidátov na budúcu kariéru v politike a v končnom dôsledku pomôcť demokratickej premene v Bielorusku. Bola som požiadaná, aby som účastníkov informovala o iniciatívach EÚ smerovaných do Bieloruska, ale aj vo všeobecnosti voči krajinám východného partnerstva. A keď som sa pripravovala na toto podujatie, na toto stretnutie, tak som si uvedomila, aké je financovanie roztrieštené a aké sú informácie metúce. Samozrejme, je to komplexné, pretože východné partnerstvo je určitým zastrešujúcim subjektom pre rôzne nástroje financovania a projekty, nielen pre týchto 6 krajín, ale pre mnohé ďalšie partnerské krajiny EÚ. Takže posudzujúc iba sumy stanovené pre jednotlivé krajiny, samé o sebe je náročným procesom a ešte ťažšie je posúdiť implementáciu týchto fondov v teréne. A preto e, som dospela k názoru, že by sme si v rozpočtovom výbore mali vypočuť štrukturovanú diskusiu o prostriedkoch, ktoré sú nasmerované na financovanie východného partnerstva v súčasnom viacročnom finančnom rámci a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo sa dá zlepšiť v ďalšom finančnom období. Vypočutie nám má poskytnúť odpovede na konkrétne otázky. Ja som sa sústredila iba na tie, ktoré považujem sa súvisiace s prácou rozpočtového výboru. Najprv teda tá základná otázka. Koľko peniazov, pe, peňazí z EÚ ide na východné partnerstvo? Ktoré nástroje sú tu pre 6 účastníkov? A napokon, ako sa tieto peniaze realizujú? No a Keďže sú tu rôzni účastníci, mohli by sme sa dozvedieť o skúsenostiach pracovníkov komisie, mimovládnych organizácií a iných subjektov, keď vlastne realizujú pomoc smerovanú krajinám východného partnerstva. A ako tí, ktorí e, sa na tom e, zúčastňovali, dokážu vyťažiť z poznatkov na ďalších 7 e, rokov finančného rámca. Takže program dnešného predpoludnia. Chcela by som začať tými, ktorí fondy financie v teréne realizujú. Čiže v komisii je za to zodpovedné DG Devko. Som rada, že je tu pán Markus Kornáro, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa DG Devko. A teda do ich portfólia spadá aj susedstvo EÚ. Chcela by som tiež povedať, že je dôležité a vítané, že z EIB je tu zodpovedný riaditeľ pán Heinz Olvers. Vidím, tu, je tu. Aha, EIB je taká skromná, je tak ďaleko vzadu, takže som veľmi rada, že je tu zastúpená aj Európska investičná banka v osobe pána Heinza Olbersa a teda dozvieme sa viac o ich nástroji, ktorí používajú smerom ku krajinám východného partnerstva. Potom tu budú prezentácie. Teda po týchto prezentáciách vystúpia dva zástupcovia akademického sektora, pán Olaf Ošica, riaditeľ Centra východných štúdí v Poľsku. Vítajte. A bola by som veľmi rada, keby nám mohol povedať viac o tomto princípe viac za viac, alebo viac pre viac, more for more. Pre rozpočtový výbor je veľmi zaujímavé, ako sa dá zmerať, alebo nedá zmerať, alebo prečo sa snažíme mať to kvantifikované, platiť viac za demokraciu. No a druhú prezentáciu bude mať pani Jolanta Tačínska z Európskeho inštitútu uh, Univerzity Watch a ona sa s nami podeli o svoje dojmy z implementácie projektov v teréne, najmä na Ukrajine. A som tiež rada, že si vypočujeme aj perspektívu mimovládnych eh, organizácií. Eh, prezentovať bude Anna Kristina Link. Keď som sa pripravovala na toto podujatie, zistila som, že príjemcom e, fondov je aj nadácia Konrada Adenauera, takže rada by som si vypočula aj ich e, pripomienky k financovaniu východného partnerstva. A potom je tu pán e, Richard Tibels, ktorý sa vyjadrí o budúcnosti tejto, tohto financovania. On je z Európskej akčnej zahraničnej služby Takže dúfam, že sa dozvieme niečo optimistické o budúcnosti. Chcela by som privítať aj všetkých tých, ktorých som, ktorých som nemenovala, ale sú tu zastúpení v publiku za rôzne mimovládne organizácie, ktoré majú záujem o východné partnerstvo. A takisto budeme mať čas, dúfam, že dostatok času na to, aby sa aj publikum mohlo zúčastniť v diskusii. Ale navrhla by som, aby sme diskutovali až na záver, aby sme všetky témy mohli prediskutovať. No a dúfam, že bude veľmi živá diskusia. Ďakujem pekne. Okay a krásne. Takže poprosím e, prvého rečníka, pán Marko Skornáro. Neviem, či sme už vyriešili tie problémy s informačnými technológiami. E, asi budeme musieť e, pracovať s papiermi, kým nám začne fungovať IT. Pán Kanáro. Vážený predseda, pán, pán predseda, som rád, že sa môžem vyjadriť požiadali ste ma, aby som vám dal taký holistický prehľad toho nášho spoločného úsilia. Možno by bolo dobré, ak by sme sa podelili o niektoré informácie prostredníctvom grafov, ktoré mám. Takže mám niektoré priesvitky, kde ukážem, že kde sa skutočne angažujeme, po druhé, ako sa angažujeme a po tretie, to uzatvorím tými výzvami, ktoré musíme čeliť a podelím sa o tieto informácie s vami s prítomnými. Dúfam, že tieto prezentácie potvrdia skutočnosť, že na to, aby sa nám podarilo skutočne výjsť v ústretí krajinám východného partnerstva, áno, skutočne toto naše úsilie si vyžaduje, aby sme mobilizovali všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, ale dúfam, že dnes dopoludňa budeme mať možnosť si ujasniť niektoré informácie a že a moja prezentácia prispieje k takémuto objasneniu. K tomu sa skutočne teším. Nechcem teraz hovoriť geografické informácie. Všetky tie zelené krajiny, ktoré máte okolo Európskej únie, teda krajiny, ktoré tam vidíte, sú tie krajiny, ktorým vlastne poskytujeme túto našu politiku susedstva. A vidíte na východe tých 6 krajín, o ktorých teda hovoríme, Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, tie sú teda bližšie k Potom sú tu ešte kaukazské krajiny, ktoré sú trochu ďalej, ale vzhľadom na potenciálnu úlohu Turecka v kontexte celkovej budúcnosti Európskej únie, tak toto je takisto súčasť nášho susedstva. Ďalšia prísvitka vám teraz ukáže stručnosti. Tam máme informácie týkajúce sa komisára File, ktorý je vlastne ten, ktorý je zodpovedný za priebeh a fungovanie týchto nástrojov. Tu vlastne máme určitý prehľad východného partnerstva, teda nástrojov, ktorých sa ho týkajú a Takisto sú tu ešte aj ďalšie priesvitky, ktorým to budem dokumentovať a vysvetlím lepšie, že čo vlastne európske partnerstvo a nástroje európskeho partnerstva východného partnerstva sú, to sú vlastne kľúčové nástroje našej politiky a budem detálne sa vyjadrovať ohľadne tých ďalších nástrojov, ktoré sú dôležité pre celkové, celkovú pôsobnosť toho nášho úsilia, ako to bolo spomenuté v úvode. Takže tu máme iný spôsob, ako by sa dalo prezentovať toto naše úsilie, také rozptýlené. Teraz poukážem, vidíme, máme tu tie dva, dva stĺpčeky červené a potom tu máme ešte horizontálne tematické okruhy, iniciatívy, ktorých, ktoré sa snažíme mobilizovať v plnej miere na to, aby sme skutočne vyšli v ústrety, tak ako sa len dá E, našim krajinám východného partnerstva. Takže na úvod pár informácií ohľadne toho, že čo vlastne tieto nástroje východného európskeho partnerstva sú a čo robia. Áno, boli vytvorené na to, aby skutočne boli v prospech našich východných susedov a sú to vlastne tie nástroje, ktoré v súčasnosti sa budú revidovať pod novým menom, bude sa to nazývať Euró- nástroj európskeho susedstva. Takisto vidíte v tej spodnej časti tie celkové číselné údaje, máme tu 2,8 miliardy, ktoré sa tu uvádzajú. To sa týka celkovej finančnej perspektívy súčasnej a táto, tento údaj zahrňa dve kola dodatočnej mobilizácie Európska únia sa vlastne rozhodla o, podpor- o ďalšej podpore ešte tých krajín východného partnerstva a celé sa to bude uberať až do výšky extra peňazí v sume 500 miliónov. Máme zhruba dve tretiny iniciatív, ktoré nazývame bilaterálne, teda sú to kroky, ktoré sa týkajú bilaterálnej spolupráce, to sú tie krajiny, ktoré som hovoril, aj to sú to tie krajiny, ktoré boli potom pretávané do tých ročných programov. Potom tu máme ešte aj regionálnu spoluprácu a iniciatívu v tejto oblasti a to sa týka vlastne toho, čo sme urobili v kontexte východného partnerstva. A, a tam treba zdôrazniť, že tam ide o spoluprácu s tými krajinami, ktoré boli spomenuté. Interregionálna spolupráca, to je nástroj, ktorý pokrýva tak juh, ako aj východ, ale je to viac v prospech východných krajín. Ide to predovšetkým o nástroje sused, investíci, investícií susedstva a takisto Erasmus Mundus, čo je vlastne jeden z tých najdôležitejších nástrojov v rámci ktorých môžeme financovať dodatočné, dodatočnú mobilitu študentov. A takisto ešte aj cezhraničná spolupráca, to je nástroj, ktorý nám umožňuje financovať iniciatívy, mm, e, ktoré tu máme medzi krajinami na hraniciach Európskej únie. Takže ako sa to celé implementuje, zjednodušene by sa dalo povedať, že časť toho prebieha prostredníctvom rozpočtovej podpory, potom takisto prostredníctvom viacerých projektov. No, sú tu vlastne výberové konania, potom sú tu kontrakty s mimovládnymi organizáciami a Máme tu potom dohody o financovaní aj s ostatnými organizáciami. A potom sú tu ešte ďalšie formy a modality, v rámci ktorých vlastne sa snažíme spojiť granty z Európskej únie, z Európskeho rozpočtu s inými inštitúciami, ktoré financujú tieto projekty. Keď hovoríme o týchto 3, 3 miliardách, to je vlastne poberateľ týchto finančných prostriedkov, je to hlavne verejná správa, takisto aj malé a stredné podniky a stále viac, a to ešte vysvetlím detálnejšie o chvíľu, aj občianská spoločnosť z týchto šiestich účastníckých krajín. Preskočím túto priesvitku, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu a možno sa k tomu vrátim ešte v rámci rozpravy, ale hlavný bod tu je ten, že keď my spolupracujeme s verejnou správou našich partnerských krajín prostredníctvom rozpočtu, tak hlavným cieľom je, aby sme takýmto spôsobom dali hlavnú podporu, aby sme naštartovali ich vlastnú snahu bližšie aproximovať ich vlastnú legislatívu a správu veci verejných na úrovni štandardov Európskej únie a to potom vlastne to odmeníme nejakými finančnými prostriedkami, ako náhle sa dajú tie ich pokroky nejako merateľne uchopiť podpora občianskej spoločnosti je takisto niečo, čo bolo od samého začiatku veľmi dôležité v kontexte východného partnerstva v rámci politiky susedstva, ale takisto je to vlastne politika, ktorú posilníme v kontexte súčasnej finančnej perspektívy. Predovšetkým pokiaľ ide o to, že si uvedome, že musíme výjsť v našim partnerom a, ich, a vládam partnerských krajín, ale treba vytvoriť predovšetkým partnerstva s občanmi týchto krajín. Tieto partnerstva treba vytvoriť a na to potrebujeme e, zabezpečiť predovšetkým to, aby občianská spoločnosť vo všeobecnosti mohla poberať tie finančné prostriedky e, z pomoci Európskej únie ešte lepšie a viac. A to závisí od toho, ako sa naši partneri zorganizujú, aké aktivity robia. To znamená, potrebujú, potrebujú postupovať analyticky a mm, a toto ich úsilie musí byť určito, určitým signálom aj pre nás. Je tu nástroj občianskej spoločnosti, ktorý sme vytvorili pred pár rokmi, ale je to súčasť balíčka e, toho nášho štrukturovaného prístupu, keď ide napríklad o výmenu študentov a mm, ako vidíte aj pri tom poslednej odrážke, tak my sme vlastne doplnili túto, túto oblasť. Má to veľkú podporu aj zo strany Európskeho parlamentu, je to Európska nadácia pre demokraciu, čo nám vlastne umožňuje, aby sme vyšli v ústrety aj neregistrovaným vládnym organizáciám a politickým stranám. V úvode treba hovoriť aj o tom princípe viac za viac, to už tu odznelo. A ja predpokladám teda, že sa k tomu ešte v rámci diskusie vrátime. Pre nás ten princíp viac za viac, ako to je definované v revidovanom nástroji susedstva, znamená, že my sme presvedčení o tom, že tie krajiny, ktoré skutočne úprimným spôsobom sa snažia prehlbiť demokratické princípy a demokratický prechod, demokratické zmeny, ústavné zmeny. To pre nás to znamená, že by mali dostať určitý stimul dodatočný z našej strany, dodatočné finančné prostriedky na to, aby sme vlastne týmto spôsobom podporili tie demokratické zmeny, demokratické reformy a ich náklady, ktoré s tým súvisia, aby sme prehlbili vlastne aj hospodárskú a sociálnu transformáciu týchto krajín. A v tomto kontexte vlastne máme taký zastrešujúci termín, ktorý nám umožňuje na úrovni Európskej komisie spolu s práci s SVČ v časoch, kde robíme screening jednotlivého pokroku v rámci tých aktivít, ktoré sa robia zo strany týchto partnerských krajín, aby sme vyhodnotili, že či potrebujú takýto dodatočný, dodatočný stimul, dodatočnú platbu a či to skutočne je na mieste. Pokiaľ ide o východné partnerstvo, v, prvom, v tom prvom kole týchto praktík to má viesť eh, k dodatočným záväzkom a platbám pre Moldavsko, Arménsko a Gruzínsko a um, niektoré z nich týchto, my vyčlenili sme z toho Ukrajinu, pretože tam nebol demokratický progres zaznamenaný ani Bielorusko aspoň v tom kontexte toho prvotného screeningu a takisto to týka aj Azerbajdžánu, pod ktorý sa vlastne ako keby odvrátil od tej cesty smerom k európskym štandardom a niektorým demokratickým štandardom. Takže toto je ten spôsob, ako my meriame ten relatívny pokrok, ktorý sa v tejto oblasti dá z ich strany všimnúť. Ak mi dovolíte, tak teraz by som sa s vami podielil o to, čo sa nám podarilo vo všeobecnosti dosiahnuť v kontexte regionálnych e, programov, v kontexte priamej podpory východného partnerstva ako takého, kde sme sa snažili, máme tam 5 pr- programov, dodatočne podporiť tie krajiny východného partnerstva a podporiť spoluprácu týchto krajín navzájom a ešte trochu ďalej rozvinúť tie overené postupy, pokiaľ ide o jednotlivé sektory. Prvý vlajkový program e, má za úlohu zlepšiť. Myslím, že môžeme prejsť k ďalšej presvítke, hovorí rečník. Máme tu integrovaný management, hra, e, hraničný, management hra, kontroly hraníc, kde chceme zlepšiť uh, situáciu, pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s ľuďmi. To sa tam je na to vyčleníka 44 miliónov eur. Druhá tá vlajk, druhý vlajkový program je nástroj malých a stredných podnikov, kde sa snažíme skutočne podporiť predovšetkým súkromný sektor a aktivity v tejto oblasti a to sa týka tak určitých poradníckých činností a takisto Ehm, robíme aj pôžičky vo vzťahu k bankám a snažíme sa zlepšiť východné partnerstvo a komunitu v tejto oblasti. A ako tretí vlajkový program tu máme skutočne zaujímavú iniciatívu, je, je to pod skrátkou Inogate, kde sa snažíme ehm, zlepšiť situáciu v oblasti využívania energetiky a, energie a zdrojov a to je skutočne veľmi dobrý príklad toho, ako by sme mohli ešte rozšíriť politiku Európskej únie, pokiaľ je napríklad integrovaný energetický trh. A týmto spôsobom to predstavíme vlastne východnému trhu nielen formou bilaterálneho spôsobu, ale skutočne sa snažíme na regionálnej úrovni pretaviť toto do skutočnosti. A štvrtý vlajkový program, iniciatíva zacielený na zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými krajinami východného partnerstva, ako aj vo vzťahu k Európskej únie, v tých oblastiach, kde sa hovorí o prevencii a pripravenosti na katastrofy prírodného charakteru. A posledný bod, tam máme zoskupenie východne, krajín východného partnerstva. Tam ide predovšetkým o zlepšenie otázky životného prostredia, týka sa to klimatických zmien, správy lesohospodárstva, ako aj jednotlivých úrovní až teda na tú miestnu. ako som už mm, bol spomenul skôr, máme tu aj nástroj mm, investícií, susedských investícií. A to je zhruba na úrovni 700 miliónov, kde vlastne spolupracujeme s Európskou investičnou bankou, ako aj s bankou pre e, obnovu a rozvoj. A takisto spolupracujeme s e, inými agentúrami finančnými a je tu predovšetkým o e, využívanie e, financií Európskej únie na to, aby sme e, s finančnými inštitúciami Európskej únie mohli, dať, mohli ponúknuť určité formy pôžičiek a je to skutočne o to, aby sme za to, čo poskytneme vo forme financií, dostali aj určitú protihodnotu. A je to skutočne veľmi úspešný program v tejto oblasti východného partnerstva. To znamená, za jedno euro z rozpočtu Európskej únie e, môžete zhruba e, dost, získať ešte 30 ďalších eur, ktoré sa na to nabáda, čiže ten pákový efekt. A snažíme sa to monitorovať, aký úspech sme zaznamenali do posiaľ. A teraz ešte pár slov, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu. Toto je vlastne ďalšia osobitosť, ktorú sme my vyvinuli, pokiaľ ide o politiku susedstva ako takú. Z geografického hľadiska to už hovorí samé o sebe. Ide to predovšetkým o to, že chceme mať jeden spoločný zdroj financií, ktorý by umožnil uh, také marginálne eh, časti európskej únie, to by sme mali napríklad Fínsko alebo Polsko v niektorých častiach a ešte niektoré iné východné časti Európskej únie, aby sme cezhraničnou spoluprácou mohli spolupracovať s takými krajami ako napríklad Rusko, e, Gruzinsko, Ukrajina a aj krajiny e, Kaukaské. Takže takýmto spôsobom v rámci tohto jedného veľkého programu sa snažíme e, predovšetkým pôsobiť v oblasti hospodárskej výmeny, a financujeme týmto spôsobom spoluprácu a prostredníctvom takéhoto postupu sa nám podarilo e, zlepšiť spoluprácu na úrovni cezhraničnej spolupráce a je to bezpečnejšie. Pokiaľ ide o rozpočtový rozmer tohto programu, tak z polovice je to platené z politiky susedstva a druhá polovica zase to sú príspevky, ktoré dostávame z z rozvoju, z rozvoju Európskeho regionálneho fondu. Takže na ďalšej priesvitke sa budeme mať ďalšie informácie, ktoré sa týkajú toho rozptýleného úsilia, ktoré tu máme v kontexte toho, čo sa snažíme e, zlepšiť spolupráci s krajinami východnej partnerstva. Sú to jednotlivé nástroje, ktoré tu máme, Sigma a Twinning. Twinning je nástroj, ktorý vlastne nám umožňuje mobilizovať E, verejnú administratívu pre tieto členské štáty, aby sa to prepojilo s verejnou správou našich partnerských krajín. A tá skratka TAX, to sa týka predovšetkým krátkodobých e, expertíznych screeningov a tu ide o vymianie overených postupov s našimi partnerskými krajinami v tom zmysle, ako vlastne sa aproximujú na naše štandardy, pokiaľ ide napríklad o colnú správu a podobné oblasti, je skutočne veľmi dôležité, aby mm, orgány týchto našich partnerských krajín skutočne nás informovali o najnovších krokoch v oblasti aproximácie v týchto oblastiach, o ktorých hovorím. A pokiaľ ide o Sigmu, tak to je skrátka, to sa týka našej spoločnej spolupráce e, s OECD, kde vlastne takisto ide o výmenu overených postupov, pokiaľ ide o správu vecí verejných a ešte budete mať chvíľu strpenia, tak ja už sa dostávam mm, k záveru. Ešte poukážem na ďalšie nástroje, ktoré tu máme e, v kontexte východného partnerstva a spolupráce s krajinami východného partnerstva. Máme tu tematické možnosti, ktoré vlastne určuje rozvojová spolupráca, nástroj rozvojovej spolupráce. Potom tu ešte máme niektoré, ktoré súvisia s, s životným prostredím. Takisto tu máme nástroje, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti a tu takisto je určitý komponent uh, týkajúci sa migrácie. A je veľmi dôležité, aby sme od tohoto nástroja mm, odvodili aj to, že vlastne ide nám tu o dodržiavanie princípov základných ľudských práv a v kontexte spolupráce s východnými krajinami e, sa snažíme posilňovať aktivity, ktoré sú zacílené na e, boj proti porušovaniu základných ľudských práv a také krajiny ako napríklad Bielorusko takisto um, spolupracuje na tejto úrovni s Európskou úniou. Pokiaľ ide o nástroj pre stabilitu, e, to mu sa venuje predovšetkým SVČ, tak tento nástroj je napomocný v tom zmysle, že nám pomáha riešiť určité zamrznuté konflikty, ktoré registrujeme v oblasti krajín východného partnerstva, napríklad Náhorný Karabach, Karabach alebo iné. A pokiaľ ide o financovanie, máme tu skutočne snahu, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti bezpečnosti jadrovej e, energie, je pre všetkým o to, aby sme v tejto oblasti dosiahli úroveň bezpečnosti a pomohli završiť e, završiť aj úsilie vysporiadať sa s, s Černobylom. Takže týmto sa vlastne dostávam k tomu, že mm, sa môžeme teraz spoločne pozrieť na tie hlavné výzvy, ktoré tu máme a ktoré sme zaznamenali v kontexte implementácie spúšťania týchto jednotlivých nástrojov. Sú to výzvy, ktoré vlastne sme, snažili zapracovať, e, sme sa snažili zapracovať do revidovanej podoby politiky susedstva. Podarilo sa nám zajsť skutočne veľmi ďaleko, pokiaľ ide o politiku susedstva, aby sme tieto politiky lepšie zosúľadili s našou finančnou pomocou, ktorú poskytujeme, ale zároveň treba povedať, že možno sa nám nepodarilo zajsť až tam, kde sme chceli. Takže ešte stále to je program, ktorý nie je završený. A takže sa snažíme v spolupráci s našimi partnerskými krajinami e, zdôrazniť predovšetkým to, čo potrebujú jednotlivé krajiny, s ktorými spolupracujeme. A takisto by som chcel povedať, že v tejto oblasti sa dá ešte vždy robiť viac a viac lepších vecí v spolupráci s našimi zúčastnenými krajinami a spúšťame tu viaceré aktivity, ale takisto v tejto oblasti sa dá ešte urobiť viac. A pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, to je takisto veľmi dôležitý prvok, pokiaľ ide o posilnenie partnerstva s obyvateľmi tých krajín, partnerských krajín. To je takisto oblasť, kde skutočne ešte môžeme zaznamenať určité zlepšenie a pokiaľ ide o to posledné finančné obdobie, tak tam úlaha Ruska sa zmenila, to vlastne vidíte aj v tom revidovanom návrhu revidovanom návrhu nástroja pre susedskú politiku a tam sme presvedčení o tom, že Rusko by sme, na Rusko by sme sa mali obracať ako na suseda, ale nie ako strategického partnera. Týmto spôsobom vlastne by sme mohli e, poriešiť určité záležitosti týkajúce sa bilaterálnej spolupráce. Bola to zatiaľ skutočne veľmi dobrá skúsenosť a určité bilaterálne programy sme zastavili, pokiaľ ide o spoluprácu s Ruskom a sústredili sme sa predovšetkým na úlohu regionálnych programov. Politika susedstva, ako všetky ostatné programy pomoci, mm, musia byť zoštihlené, zjednodušené, aby to bolo prihľadnejšie. Tie nástroje, ktoré boli navrhnuté, vlastne majú tú ambíciu, aby tie programy boli zjednodušené a prihľadnejšie. A ako som už uviedol, my sme spustili ten princíp viac za viac, ale to je takisto niečo, čo treba ešte doladiť a treba o tom hovoriť aj na politickej úrovni. Vlastne záchodu pozorujeme, čo sa deje a vidíme, ako reagujú na jednotlivé naše stimuly naši partnery. Pokiaľ ide o kapacitu vyčerpávania finančných prostriedkov, tak táto kapacita skutočne bola dobrá a som skutočne rád, že môžem parlament informovať o tom, že sa nám podarilo doposiaľ eh, minúť 100% tých financií, ktoré sme mali vyčlenené na túto pomoc. Čiže je to na úrovni 99% až 100%, pokiaľ ide o uhradenie pladeb za ostatných 7 rokov, ale ak by sme sa na to pozreli ešte detaľnejšie, tak aj tu treba povedať, že niektoré z tých krajín v niektorých konkrétnych programoch mm, mali určité problémy, všetkým pokiaľ ide o čerpanie týchto prostriedkov a to e, súvisí aj s tým, že teraz sa snažíme tieto jednotlivé postupy zjednodušiť a chceme tým docieliť to, že aj v tejto oblasti sa ešte vylepšíme v najbližšej budúcnosti. A pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc, tak tam sa nám podarilo prekročiť tých 50 našich programov, ktoré vlastne realizujeme prostredníctvom spolupráce s vládami partnerských krajín. Takisto robíme určité úpravy, pokiaľ ide o podmienky na poberanie týchto finančných prostriedkov, aby to skutočne bolo aj spolu transparentnosti zabezpečené. E, zaangažovávame aj občianskú spoločnosť a tu chcem povedať, že tu sa nám skutočne darí, ale takisto je to jedna z oblastí, kde nemôžeme ostať spať na Vavrinoch a musíme sa snažiť pokračovať ďalej. A záverom, pokiaľ ide o zlepšenie synergie medzi jednotlivými nástrojmi, to je takisto niečo, čo ešte zostáva výzvou pre nás. Odpoveď, ktorú môžem ponúknuť, je to, že treba posilniť spoluprácu medzi SVČ a našim generálnym riaditeľstvom takisto aj spolupráce s tými delegáciami, aby skutočne tieto mali možnosť kontrolovať e, celý ten inventár aktivít, ktorý tu máme a aby sme vylepšili to naše úsilie, pokiaľ ide o robenie osvety týchto, ohľadne informácií o týchto nástrojoch z oči voči našim partnerom. A pokiaľ ide o tieto výzvy, ktoré tu spomenuli, tak treba povedať, že vo všeobecnosti, ak by som to mohol povedať, pokiaľ ide o naše generálne riaditeľstvo pre rozvoj, tak máme tu agendu zmeny, to je politický dokument, ktorý sme predložili minulý rok a podporil to aj Európsky parlament a Rada. Tam sme sa snažili tú podporu, ktorú poskytujeme, urobiť ešte viac zacielenú, aby sme dosiahli skutočne efektívne výsledky. A to sa týka predovšetkým politiky susedstva a dúfam, že kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý vlastne začína už od roku 2013, sa snažíme, uh, snažíme skutočne mať väčší pákový efekt tejto oblasti. Pokiaľ ide o revíziu ENP, tam zúrazníme ten princíp viac za viac a diferenciáciu úsilia. A takisto pokiaľ ide o revíziu politiky sústa, sme si uvedomili, že potrebujeme väčšiu zaangažovanosť občianskej spoločnosti a dúfam, že už sa nám začínajú četať tie prvé výsledky tohto nášho úsilia. Takisto sme navýšili potenciál inovatívnych e, nástrojov prostredníctvom určitého mixu, spolupracujeme s SVČ, streamliningujeme jednotlivé programové dokumenty a uvádzame e, zlepšené programy pre najbližšiu budúcnosť, ale Richard sa k tomu ešte o chvíľočku vyjadri. A takisto sme sa snažili toto ešte e, zakomponovať do nariadenia ENI to je vlastne tá finálna e, priesvitka, ktorú tu mám pre vás prichystanú a tam je vlastne ten návrh tej finálnej fázy tejto revidované, tohto revidovaného nástroja Európske susedstva, kde sa skutočne snažíme zdôrazniť predovšetkým o zosúladenie finančnej pomoci a širšieho konceptu politiky Európskej únie, ako som už povedal, kladieme dôraz predovšetkým na oceňovanie, roz, oceňovanie skutočne vynaloženého úsilia zo strany našich partnerských krajín a obsahuje to určitý mm, tie prvky toho mm, princípu viac za viac, ako som už povedal. Áno, očakávame aj podporu Európskeho parlamentu, pretože aj ten tlačí na ďalšie zjednodušovanie týchto programov. A takisto dúfam, že získame podporu strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o naše ďalšie priority do budúcnosti. A takisto chceme, aby Európsky parlament aj rada pochopili to, E, o čo sa usilujeme, pokiaľ ide o náš vzťah e, k Rusku, pokiaľ ide o rozvoj a finančnú pomoc, aby tie ďalšie priority toho nástroja pre ďalšie obdobie boli skutočne zamerané predovšetkým na tých šesť krajín, o ktorých sme hovorili, teda na krajiny východného partnerstva. A týmto vlastne, pán predseda, sa už dostávam ku koncu mojej môjho príhovoru. Možno som sa v niektorých detailoch trochu stratil, ale môžem dať k dispozícii tie informácie, ktoré ste videli mm, v rámci projekcie. Takže dúfam, že som zareagoval aspoň na niektoré tie otázky, ktoré tu odzneli a že som vám poskytol určitý holistický mm, prehľad toho, akým spôsobom sa snažíme využívať jednotlivé finančné prostriedky, aké tu máme hlavné vízy, ktorým čelíme kontexte spolupráci s jednotlivými agentúrami a ako sa to vlastne potom zakomponuje aj do toho nového návrhu nástroja pre európsku pomoc. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kornár. Skutočne ďakujeme za vynikajúcu prezentáciu a teraz by sme mohli vlastne prejsť e, k ďalšiemu rečníkovi z Európskej investičnej banky. Alice Heinz Oberst, čo je vlastne riaditeľom aktivít mimo Európskej únie. Meškáme trochu, takže zhruba 15 minút e, a preto by som chcel aj požiadať našich rečníkov, aby sa snažili byť stručnejší, predovšetkým pokiaľ ide o tie prezentácie, aby sme mali ešte príležitosť, e, aby sme dali príležitosť aj poslancom, aby sa mohli spýtať nejaké otázky. Takže pán Olbers, nech sa páči. Máte slovo. Aha, už vás vidím, nech sa páči. Okay. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for the possibility to... Pán predseda, dámy a páni, ďakujem za príležitosť prezentovať aktivity Európskej investičnej banky. V krátkosti chcem pripomenúť, kto je to Európska investičná banka. Sme bankou Európskej únie, čiže akcionári EIB sú členské štáty. Financujeme projekty, ktoré splňajú ciele Európskej únie a využívame na to poznatky a expertné skúsenosti, ktoré sme získali počas našej existencie, čiže nepozeráme sa na projekt iba z finančného pohľadu, nie ako bežná komerčná banka, ktorá sa zameriava iba na finančnú analýzu. My sa pozeráme aj na technické a ekonomické aspekty každého projektu, aby teda sme posudili projekt v celistosti, že je udržateľný, realizovateľný z pohľadu bankového, ekonomického a technického. Týmto podporujeme politiky EÚ, najmä mm, obstarávanie, environmentálne aspekty. Takže každý projekt, ktorý financujeme, musí byť v plnom súlade s legislatívou EÚ. Aktivity mimo EÚ e, sú upravené externými mandátmi. Na to máme tri kategórie. Čiže, aby som vysvetlil, kde do toho vlastne vstupuje susedstvo. V prvom rade sa sústredujeme na krajiny vo fáze pred vstupom do EÚ, krajiny ako je Chorvátsko alebo napríklad Turecko, potom európske susedstvo, tak e, na juhu ako aj na východe. A potom sa zameriavame na mm, rozové krajiny, Afriku, Áziu, Latinskú Ameriku, aby ste teda mali taký široký prehľad. Keď e, sa pozerám na východ, tuto vám ukazujem mapu, kde sme aktívni. V prvom rade samozrejme východné, krajiny východného partnerstva Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko, Zatiaľ nie sme aktívni v Bielorusku, takže to samozrejme veľmi úzko e, súvis, je to koordinované s e, teda so zahraničnými službami Európskej únie a tak ďalej. V Azerbajdžane budeme e, aktívni čoskoro, sme vo finálnych fázach rokovaní rámcovej dohody. A toto je dohoda, ktorú potrebuje EIB, aby mohla vôbec začať fungovať v krajine. Keď sa pozeráme na východ, e, sme tiež aktívni v Rusku, mm, spomínali sme to v kontexte susedstva a takisto v Strednej Ázii momentálne, v Kazachstane a v Tadžikistane. Keď e, sa pozrieme na ciele mandátu, vidíme, na čo sa teda zameriavame. Toto je najprv teda lokálny e, rozvoj súkromného sektora, podpora malých a stredných podnikov, potom e, rozvoj sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, aby napríklad e, tam môžu byť cesty alebo nejaké vodné projekty v oblasti sociálnej, mm, to môžu byť napríklad projekty vzdelávania. No a v neposlednom rade zmierňovanie dopadu klimatických zmien a na prispôsobovanie sa e, cieľom. Takže toto je ten hlavný princíp našich aktivít. Čo sme dosiahli vo východnom partnerstve? Neskôr uvediem celú sumu ročne, čiže celá suma poskytnutá v rámci mandátu je približne 2,5 eh, miliard, eur a hlavné príjmajúce krajiny mm, hlavnou príjmajúcou krajinou je Ukrajina, čo už vyplýva z veľkosti krajiny. Tam ide teda približne 70 našich fondov. Nasleduje Gruzinsko, Moldavsko a Arménsko. V číslach na hlavu obyvateľa sú Gruzinsko a Moldavsko najväčšími príjemcami v regióne. Keď sa pozrieme na sektory, čo financovala EIB, e, je to najmä doprava a energetika, e, proto sú tie tradičné sektory, kde obyčajne začínajú aktivity EIB a potom sa to postupne rozširuje aj do iných oblastí. Samozrejme, Ehm, napríklad sú veľmi dôležitou súčasťou aktivity aj úvery malým a stredným eh, podnikom, to je približne 30 no a tie klimatické aktivity, ako som ich spomínal, ehm, to je vo viacerých tých oblastiach, ktoré financujeme zahrnuté. Čiže napríklad aj v doprave sa sústredíme na niektoré oblasti, ktoré splňajú akčný plán pre klímu Takže celkovo predstavovali takéto projekty asi 30 e, z celej sumy. Toto je e, vývoj našich aktivít v rámci mandátu v krajinách východného partnerstva, čiže to mandátové obdobie 2007 až 2012. To je taký typický začiatok, rozbiehanie sa, e, etablovanie kontaktov v teréne v prvých rokoch. No a potom od roku 2010 sme to, tak povediac, plne rozbehli celý ten program. V roku 2012 suma poskytnutých úverov v rámci mandátu v týchto krajinách predstavovala 920 miliónov eur, takže povedal by som, že EIB naozaj je už e, plne rozbehnutá a určite chceme v budúcnosti pokračovať. Čo sme sa ponaučili z prvého mandátu v tomto regióne, myslím, že jedna vec je istá, musíme veľmi úzko spolupracovať so všetkými hráčmi na e, v krajine. Samozrejme, vláda podporuje projekty, ale, a toto je kľúčové, to je naše opodstatnenie, náš raison d'être, e, Musia, musíme spolupracovať aj s európskymi delegáciami, s Európskou zahraničnou službou. To ide všetko ruka v ruke, aby sme zabezpečili, že podporíme iba projekty, ktoré e, naozaj uplatňujú na e, mieste najlepšiu európsku prax. Kľúčové oblasti nie sú len financovanie, ale čo chceme dosiahnuť, to je riadna príprava projektov, chceme zabezpečiť, aby sa dodržiavali environmentálne úspernenia, EU, úspernenia v oblasti obstarávania, pretože takto chceme prispieť k naplňaniu cieľov EÚ v tejto oblasti. A pán Konárov spomínal, miešanie technickej pomoci a investičných grantov, čo je kľúčové. To, čo vidíme my na mieste, je vysoký počet projektov, kde je veľká investičná potreba v regióne, ale musíme zabezpečiť podporu vo fáze implementácie a tam sú potrebné grantové peniaze a technická podpora. Čo sme dosiahli ako som už e, ukazoval na grafe, veľa sme toho urobili v sektore dopravy a energetiky a takisto sme po takom hodnotení v čase, teda v polovici projektu sme posilnili napríklad aktivity s malými a strednými podnikmi a chceme viac podporovať implementáciu projektov. Chceme tu mať kombinovanú podporu ES a EIB, to je naozaj kľúčové. Ďalšie posilnenie inštitucionálnych vzťahov, nielen pokiaľ ide o implementáciu a financovanie projektov, ale aj aby sme teda sprostredkovali európske hodnoty krajinám. Chceme posilniť našu prítomnosť na teda v teréne. Vytvorili sme si úrady, e, teda tak povedať, popočky v regióne, v krajinách susedstva, aj v Moskve budeme mať e, čoskoro kanceláriu. No a samozrejme veľmi úzko spolupracujeme mm, s Európskou zahraničnou službou a delegáciami EU. Čo sa týka sektorov, chceli by sme sa zamerať viac na sektorálne environmentálne projekty, a vzdelávanie. Ešte niečo k Rusku. Rusko samozrejme nie je súčasťou partnerstva, ale považujeme e, Rusko za veľmi dôležité. A chceme s Ruskom hovoriť ako s našim partnerom, s našim susedom v úzkej spolupráci opäť s ES, s Európskou zahraničnou službou. E, identifikovali sme tri oblasti, kde môžeme Eh, byť aktívny, Financovanie malých a stredných podnikov, financovanie mm, projektov v rámci modernizácie energetickej efektívnosti. Tento rok sme podpísali úvery vo výške 200 miliónov eur pre Rusko. A ďakujem vám za pozornosť. A ešte takú poslednú pripomienku k mandátu a k garanciám. E, toto je nesmierne užitočný nástroj pre nás. Videli ste v tých diskusiách po finančnej kríze na ratingoch, respektíve na tom, ako bolo potrebné e, pre banky, aby absolvovali takéto ratingové posúdenie. E, sme veľmi radi, že sme si zachovali teda rating 3A, pretože takto získavame kapitál e, teda na kapitálových trhoch na, na, za naozaj najvýhodnejších podmienok a môžeme poskytnúť atraktívne financie. A zároveň EIB na východe nikdy nevyužila tieto e, garancie alebo záruky, takže z rozpočtového pohľadu je to tiež veľmi zaujímavý nástroj. No a keď sa pozrieme aj e, ďalej, než len na to, čo sme urobili v týchto krajinách, v celom období spolupráce. To bolo ďaleko viac než v období 2007 až 2012. EIB využila záruky iba dvakrát, raz v bývalej Jugoslávii a raz v Argentíne v roku 2003. A všetky sumy sme teda získali e, späť. Je to teda nesmierne efektívny nástroj z pohľadu rozpočtu aj z pohľadu EIB, aby sme si teda zachovali to hodnotenie troch a ďakujem pekne. Ďakujem, pán Olbers. To bola vynikajúca prezentácia. A veľmi dobre ste sa zmestili aj do časového limitu, takže veľmi pekne vám ďakujem. Sme sa teraz vrátili k mm, pôvodnému časovému plánu. A teraz následuje pán Olaf Ošeca, riaditeľ z Centra východných štúdí z Polska a predstaví nám pohľad ich na projekty financované EÚ v týchto krajinách. Uh, Ďakujem pekne. Uh, budem uh, sa vyjadrovať aj kriticky, ale budem stručný a môžem konštatovať nasledovné. Rád by som uviedol niekoľko faktorov, ktoré musíme zohľadniť pri poskytovaní prostriedkov. Nejde len e, o tie finančné sumy, ktoré sa e, vynakladajú, ale e, aj o ďalšie aspekty. Toto východné partnerstvo existuje už 4 roky, je to veľmi krátke obdobie, takže je zatiaľ príliš krátky čas na vyvodenie záverov, ale tak taký krátky záver je už možné urobiť. Po druhé, máme dočinenia s krajinami, ktoré nepracujú v e, strategickom váku. Máme asociačné e, dohovory, colnú úniu s Ruskom, iné programy spolupráce. A e, keď zohľadňujeme politiku v krajinách východného partnerstva. Potom musíme konštatovať, že Rusko je prítomné bez toho, že by bol k dispozícii efektívny nástroj susedstva. To znamená, že má prístup e, k e, politike, k líderom a ten prístup je oveľa lepší než v Európskej únii a to bez toho, že by sa nejaké rozpočtové prostriedky a vlastná rozpočtová linka dali k dispozícii. Tieto krajiny nemôžeme posudzovať jednotne. Sú rôzne, šesť rôznych krajín, z, e, každá s vlastnými cieľami, e, výzvami, diskusie o tom, ako budú vynakladané finančné prostriedky sa e, vedú. A na záver by som rád spomenul jednu z najdôležitejších otázok a síce, aký je cieľ východného partnerstva Myslím si, že e, to musíme e, vedieť, ak očakávame nejaké výsledky od týchto krajín, keď hovoríme o potenciálnom členstve v EÚ, o hĺbšej politickej e, spolupráci či o ekonomickej integrácii. Musíme eh, to vedieť, aby sme vedeli, čo od nich očakávame, ako ďaleko môžeme ísť a aké máme priority, pokiaľ ide o financovanie. Ak eh, nepoznáme eh, definitívny cieľ východného partnerstva, bude to ťažké. Som trochu skeptický, pokiaľ ide eh, o to, ako sú tieto krajiny pripravené na hlboké politické a ekonomické reformy v kontexte reciprocity. Pokiaľ ide o európsky nástroj pre partnerstvo a susedstvo, je mi potešením, že máme príležitosť e, pozrieť si PowerPointovú prezentáciu, že vidíme, aké programy existujú, aké prostriedky sú k dispozícii. Avšak je ťažké presne pochopiť a, a uvedomiť si, koľko e, Európska e, únia vynaklada na toto partnerstvo. Bolo to 600 miliónov, pôvodne teraz hovoríme už o 2,8 miliárda eur. E, verím, že to je presný údaj. Nie je úplne jasné ani partnerským krajinám, odkiaľ tieto finančné prostriedky prichádzajú. Máme veľký počet projektov, aj finančné prostriedky sú na Čo si všímame, keď hovoríme s partnerskými krajinami, že existuje podpora rozpočtu, existujú nástroje na vybudovanie príslušných inštitúcií, na rozvoj občianskej spoločnosti. Teda, inými slovami povedané, máme rôzne rôzne prostriedky technickej pomoci. A keď hovorím napríklad s kolegami z Gruzinska, keby som im povedal, že táto pomoc predstavuje 2,8 e, e, miliard eur, e, boli by veľmi prekvapení, pretože si myslím, nie sú vedomi toho, že je toľko finančných prostriedkov k dispozícii. Takže toto hovorí o komplexite financií, ktoré Európska únia vyčlenuje za týmto účelom. Pokiaľ ide o kritiku, možno môžeme povedať niekoľko slov o tom, ako partneri túto pomoc vnímajú. Vnímaná je ako niečo, čo by bolo potrebné e, poskytnúť v rámci technického aspektu, teda pomoc v technickom e, zmysle a e, tiež podporu e, vybudovaniu inštitúcií podľa európskeho e, modelu. E, tieto krajiny nevedia, či majú možnosť prípadného členstva v Európskej únii. Takže nie je toto prepojenie medzi prostriedkami, ktoré vyčlenuje Európska únia na tieto účely a medzi prípadným členstvom. Po štyroch rokoch existencie e, sa zadá, že e, tento nástroj neprešiel nejakými veľkými spoločenskými e, zmenami, keď vidíme nad rámec názorov politickej eh, elity a administratívy, keď vidíme, aká je situácia obyvateľstva, nepocituje toto obyvateľstvo Európsku úniu ako nejakého závažného činiteľa. Nie je to nejaký závažný faktor v ich ponímaní. Keď je reč eh, o Eh, ekonomických a spoločenských dopadoch môže to mať dočinenia aj so skutočnosťou, že nemáme mechanizmus pre pozitívnu podmienenosť viac, za viac. Keď diskutujem so eh, zástupcami eh, z partnerských krajín, Eh, z jednotlivých orgánov administratívnych hovoria, že majú záujem eh, eh, zúčastniť sa, že tak či tak teda obdržia prostriedky, tieto finančné prostriedky a vnímajú to tak, že tie peniaze sú tak či tak k dispozícii. Možno to nie sú nejaké veľké obnosy, ale aj keby sa akokoľvek snažili, aj tak by nezískali viac finančných prostriedkov. A myslím si, že práve tu je veľmi dôležité postupovať podľa tohto prístupu viac za viac, takže poskytnúť aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré by boli flexibilne k dispozícii a ktorými by bolo možné flexibilne reagovať na situáciu. Keď si pozrieme krajiny východného partnerstva, môžeme konštatovať, že politické a spoločenské zmeny eh, sa uskutočňujú často zo dňa na deň. To znamená, že potrebujeme nástroj, ktorý odmení tých, ktorí sa chcú dostať dopredu a ktorí sa snažia o pozitívne zmeny vo svojich krajinách. A teraz e, e, zatiaľ takýto nástroj nemáme. To znamená, že pretrváva status quo v týchto krajinách a e, v podstate bránime pokroku tam, kde by e, tento pokrok ale bol možný tým, že nepodporujeme osobitné iniciatívy, pretože to vnímanie je také, že tie finančné prostriedky prídu tak či tak. A v neposlednom rade e, existuje aj ďalší problém, ktorý už bol spomínaný pred chvíľou, a síce otázka našich kontaktných partnerov. Komisia e, vo svojej spolupráci sa sústreďuje na kontakty so zástupcami vlády a administratívy, ale e, musíme sa snažiť osloviť aj mimovládne organizácie a iných aktérov v krajinách. Samozrejme sú staré známe mimovládne organizácie, sú proeurópsky orientované, vedia, e, kde je možné mobilizovať získala tieto finančné prostriedky, ale e, e, na spoločnosť nejaký vplyv nemáme a týchto ľudí neoslovujeme. Takže e, musíme sa snažiť vniknúť viac do spoločnosti, aby sme niečo pohli dopredu. Musíme byť viditeľnejšími, pretože tieto finančné prostriedky z EÚ vôbec obyčajní ľudia nevnímajú úradníci. Áno, tí o nich vedia, ale e, sú asi e, jedinými, ktorí o tom vedia Európska únia pre obyčajných ľudí ako partner, ktorý môže niečo pozitívne ovplyvniť v každodennom živote ľudí, vôbec neexistuje. V ostatných štyroch rokoch sme e, videli že politické akcie vo všetkých krajinách východného partnerstva, a e, politická situácia sa e, väčšinou zhoršila, respektíve vôbec nezmenila. Na Ukrajine sa situácia zmenila, Gruzinsko, to je veľký otáznik, Moldava, tam sa e, ešte bojuje, ale po odstúpení páde vlády niekoľko mesiacov pred e, summitom vo Vilniuse podstupujeme e, riziko, e, že stratíme túto hybnú silu práve v takýchto stižiadostivých krajinách, ako je Moldavsko, Gruzinsko, v určitom stupne aj, aj Ukrajina. Ale to je dynamika, ktorú potrebujeme. Potrebujeme menej nástrojov, ale potrebujeme jasné priority politické politická elita v jednotlivých krajinách niekedy nemá eh, vôbec žiadny záujem o vstup do Európskej únie, eh, žiadny záujem o integráciu. Ak je tomu tak, potom by sme mali vsadiť eh, na ľudí, na spoločnosť. Po druhé, postupy musia byť zjednodušené. O čo preciznejšie tie programy a postupy budú, o to komplikovanejší bude prístup k programom pre administratívu podporu pre mimovládne organizácie, pre ďalších aktérov. A potrebujeme, a tým sa dostávam k záveru, potrebujeme lepšiu komunikáciu musíme vysvetliť, koľko finančných prostriedkov je skutočne k dispozícii, pretože údaje sú momentálne úplne net transparentné. Nikto v krajinách východného partnerstva by e, neveril, že je k dispozícii 2,8 miliard eur, samozrejme len za určitých podmienok, ale toto nevedia, to im nikto nepovedal a kým sa nám nepodarí toto im sprostredkovať, mm, Európska únia bude uh, uh, stále porovnávaná eh, elitou s Ruskom. Eh, Rusko je v týchto krajinách jednoducho prítomné. V týchto krajinách sa hovorí po rusky, po kultúrnej stránke, v médiách. Je Rusko prítomné, zatiaľ čo Európa eh, prítomná nie je, aj keď poskytujeme veľké, veľký objem finančných prostriedkov. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Boli ste veľmi eh, precízni, pridržali ste sa svojho času. To eh, veľmi vítam. A teraz by som dal eh, slovo nasledujúcemu rečníkovi pani Jolante Tačinskej, nadácia pre európske štúdie Európskeho inštitútu univerzity v Lodži. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne eh, za príležitosť, za to, že ste ma sem pozvali a že ste mi umožnili hovoriť pred týmto cteným parlamentom. Keď pôsobíte v tejto oblasti a ja v nej pôsobím pomerne dlhý čas, musím konštatovať, že Európska únia investovala eh, veľa eh, snaženia do tejto oblasti snažila sa napomôcť procesu približovania sa právnych systémov predmetných partnerských krajín. Takže som veľmi rada, že tu môžem prezentovať moje relevantné skúsenosti a podeliť sa s vami, ktorých sa tieto veci priamo dotýkajú. Počas mojich takmer desiatich rokov e, skúseností v krajinách e, východného partnerstva sme spolu s mojim tímom boli poverení e, komplexným mandátom. Chceli sme posilniť kapacity štátov a približiť sa štandardom EÚ, najmä prioritizácii, posudzovaní a realizácii legislatívnych úprav. V svetle dnešného stretnutia sa chcem sústrediť najmä na najlepší modus operandi pre alokáciu fondov EÚ v rámci tejto teda iniciatívy východného partnerstva. Podľa mňa to treba e, analyzovať z dvoch pohľadov. V krajinách EÚ a v, v kontexte krajín východného partnerstva, ako aj z pohľadu technickej pomoci. Vzhľadom na moju osobnú skúsenosť eh, chcem vyjadriť svoj názor vychádzajúc z dlhodobých pozorovaní A chcem tiež predniesť určité odporúčania pre donorov ako aj príjemcov fondov EÚ. Moto eh, môjho prejavu vychádza z troch eh, kľúčových slov. Ako by to bola SMS pre Európsky parlament a komisiu preskúmanie, metodológia a a mm, realizácia. Takže technická podpora sa zameriava najmä na transpozíciu, realizáciu, implementáciu v špecifických oblastiach e, aký Európskej únie, tak nepochybne je veľmi praktické dávať určitú intelektuálnu injekciu príjemcom technickej pomoci, teda posilňuje sa administratívna kapacita a vyvinie sa solidné inštitucionálne prostredie. Prax ukazuje, že aby sme boli efektívni, tak technická pomoc musí byť veľmi prispôsobená a musí vychádzať z dopytu lebo iba tak budú eh, iniciatívy relevantné a kľúčové pre všetky eh, veľké procesy transformácie v príjmajúcich krajinách. Samozrejme, technická podpora musí tiež vychádzať z eh, postupu dohôd. Čiže musí to byť dohoda medzi partnermi. Na jednej strane EÚ poskytuje svoju podporu som potrebných reforiem a príjmajúce krajiny na oplátku sa zavezujú, že budú realizovať a spúšťať teda realizovať svoje reformy. Aby sme boli plne efektívni, tieto nástroje musia vychádzať z dvoch podmienok. Poprvé, úlohy musia byť aktuálne a dobre definované príjemcom a poskytovateľom technickej pomoci a krajiny východného partnerstva musia byť zodpovedné za implementáciu výsledkov a treba to dopredu uh, indikovať. A direct exchange of specific national experience. Špecifické národné skúsenosti pri transponovaní EU noriem do národných systémov samozrejme zohľadňujú skutočnú povahu technickej podpory, výmeny najlepších praxí, prezentáciu najlepšej praxe. To je skutočne pridanou hodnotou pre príjemcu technickej pomoci, avšak zatiaľ to nepostačuje. Pretože z mojej skúsenosti môžem povedať, že máme mnoho osôb, úradníkov vo východ, v krajinách východného partnerstva, ktorí sú veľmi vzdelaní, vedia jazyky, majú prístup k informáciám a preto technická pomoc sa teda musí byť skôr pragmaticko-praktickej povahy. Moto je zakorenenie štandardov EÚ v krajinách príjmajúcich e, túto pomoc. Musia to byť mechanizmy spolupráce, také právne akty v každodennej práci. Teraz je správny moment zamyslieť sa nad novými aspektmi technickej pomoci e, v dôsledku asociačných dôvod alebo teda finalizácie e, dohod o voľnom obchode. Z pohľadu technickej pomoci je tu zaražajúca situácia, čo sa týka postoja delegácií EÚ k implementácii projektov, pokiaľ ide o účasť na podpore príjmajúcej krajine v príprave na proces rokovaní. Niektoré delegácie sú absolútne proti tým projektom a proti angažovanosti v rokovaniach alebo v príprave na rokovania a niektorí sú veľmi za. Some remarks also to the beneficiary. A ešte pár pripomienok k príjemcom. Jeden z cieľov kľúčovej misie technickej pomoci je presvedčiť príjemcov východného partnerstva, že európska integračná politika musí byť z ich strany vnímaná ako vnútorná domáca politika, nezahraničná. Napríklad, keď sa podpíše asociačná dohoda, tak princíp najlepšie úsilia už je vlastne právnym záväzkom, čiže systemický a komplexný prístup k e, otázkam európskej integrácie je povinný najmä aby tu bola európska politika, právne akty v jednej logike v súlade s medzinárodnými e, záväzkami. Vzhľadom na to, že právna aproximácia bude kľúčovým nástrojom budúceho praktického naplnenia právna aproximácia vyžaduje aj zásadné zrevidovanie solidné inštitúcie a vychádzajúce z mechanizmov na legislatívnej a exekutívnej úrovni. Musíme teda vypracovať novú paradigmu pra, procesu právnej aproximácie, vychádzajúc zo zladenej metodológie, aby, sme, aby to bolo efektívne. Krajiny východného partner sa musia mať aj príležitosť vyvinúť modernú efektívnu verejnú administratívu, verejnú správu na e, centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni. A preto mm, z rušnosti úradníkov, ktorí majú na, na starosti úlohy európskej integrácie, treba tiež systematicky budovať. Technická pomoc zohráva kľúčovú úlohu v podpore špecifických programov vzdelávania e, úradníkov a špecialistov na európsku integráciu, ako aj e, školiteľov. Je tiež mimoriadne dôležité venovať sa fondom EÚ, aby sa teda, aby tieto fondy sa použili aj na zvyšovanie povedomia vedomostí poslancov, to sa často zanedbáva, aby sa posilnil aj parlamentný aparát, parlamentní zamestnanci, iné profesionálne skupiny akademické kruhy, sudcovia, e, ďalší profesionáli, prekladatelia. A chcela by som povedať, že do roku 2012 projekt, ktorý som ja viedla, bol jediným projektom technickej pomoci, ktoré financovala EÚ, ktorý spolupracoval s Verchovnou radou na Ukrajine. USAID je tam veľmi aktívne. Aj oni majú komponent európskej integrácie a nevedia, čo majú robiť s takýmto niečím. Ďalšia vec technickej pomoci. Ako už povedal Olaf, je kľúčové e, rozbehnúť informačnú podporu, rozbehnúť infocentra, navrhnúť informačné platformy, organizovanie informatívnych kampaní. No a z osobnej skúsenosti môžem povedať, my sme teda spolu s Verchovnou radou z USAID rozbehli tzv. Európske informačné centrum a mm, až do rozhodnutia delegácie malo vlastne riadenie na starosti USAID. Fungovanie v regióne východného partnerstva, technická pomoc vlastne, keď funguje v tomto regióne, vytvára aj nejaké špecializované klastre expertov. Realita v regióne je taká, že levý podiel práce už vykonávajú lokálni špecialisti, nie zahraniční. Avšak ešte do toho zapájajú európskych expertov. Added value for any EAP. Ale ešte e, nie je tu nejaký subjekt, ktorý by dokázal absolvovať všetky tieto e, poznatky a know-how EÚ mm, potrebujú teda ešte určité usmeňovanie tutorov z EU a mm, preto je možno potrebné vytvoriť nejaký zoznam expertov EÚ, ktorí už majú skúsenosti, ktorí by mohli byť v databáze pre príjmajúce krajiny ako osoby s dobrými skúsenosťami. Okrem toho, treba financie EÚ alokovať aj na ďaleko siahle medzinárodné iniciatívy, napríklad parlamentné zhromaždenie Euronast, to je vynikajúca platforma pre medziparlamentárne diskusie medzi krajinami EÚ a EIB a Corlab. To je tiež fórum pravidelného dialogu medzi lokálnymi a regionálnymi orgánmi. Ešte niekoľko slov k pohľadu technickej pomoci priamo implementovanej. Treba, e, aby aj oni vynakladali zásadné úsilie počas môjho násadenia sme zaznamenávali všetky, všetok, všetok vývoj politický a tak ďalej v krajine východného partnerstva. Technická podpora musí konať jedinečným prístupom k práci a musia komplexne vnímať lokálne procesy. musí to byť aj určitým sprostredkovateľom medzi, teda v spolupráci súvisiacej s európskou integráciou. Iba tak získa si dôveru príjemcov. Najdôležitejšia je aj každodenná spolupráca s veľkými hráčmi a dodržanie synergií s ďalšími zúčastnenými aktérmi mm, na trhu v krajinách východného partnerstva je tam Sigma, TAEX, Twinning a ďalší donory. Pracovná stratégia technickej pomoci nie je obmedzená na dodanie žiadaných výsledkov, ale majú sa dos- dopracovať k hamatateľným výsledkom. Čiže každá úloha, e, ktorú na seba zoberie technická pomoc, musí vychádzať z trojfázového zaobchádzania. Najprv je tam taký predservis, čiže predbežná konzultácia, pracovné stretnutia, vôbec e, zistiť, aký je ten lokálny kontext, potom teda je ten servis a potom postservis, podpora Aké sú nedostatky pozorované? V prvom rade uh, treba nám tu mať také intelektuálne dedičstvo, nejakú intelektuálnu pamäť týchto projektov, aby sa nestrácali tie výsledky, keď sa projekty ukončia iné projekty nemajú prístup k e, tomu predchádzajúcemu kvázi dedičstvu projektov. Ďalší nedostatok je neefektívna spolupráca medzi delegáciami EÚ a týmami technickej pomoci, čiže nedostatok pravidelného, pravidelnej aktualizácie, nejakých stretnutí, pokiaľ ide o usmenie EÚ. Pretože týmy technické pomoci tiež potrebujú určité usmernenie zo strany EÚ. Ďalšie nedostatky, ešte mám 3 minúty, pýta sa rečnička. Ďalšia forma pomoci, kde napríklad ide o odporúčania alebo pomoc zo strany expertov. Tam niekedy máme taký dojem, že projektoví manažéri v mene Európskej únie ako keby nedo, nečítali naše správy. Takisto je tu nedostatok nejakej systematickej kontinuity. A to celé vedie mm, k náhodovosti poskytovania takéto technickej pomoci, čo je negatívne. A pokiaľ ide takisto o vnímanie poberania finančných prostriedkov z Európskej únie. Vníma sa to skôr, ako keby to bolo nejako, čo, na čo sa dá spolahnuť a nie ako niečo, o čo sa človek musí usilovať. Ešte tri body. Samozrejme, nie je tu pochyb o tom, že potrebujeme systematický pokrok a postupné zlepšovanie takéto technickej pomoci, ale musíme, potrebujeme konkrétne definície a konkrétne kritériá, ale tieto by nemali byť príliš vysoké. Samozrejme, mali by byť vysoké, ale nemalo by to byť nadnesené. Potrebujeme zosúladenie a posilnenie spolupráce medzi delegáciami a poberateľmi finančných prostriedkov. Takisto by tu mala byť zlepšená práca, pokiaľ ide o každodenný kontakt a komunikáciu medzi delegáciami a týmami technickej pomoci. A takisto by bolo treba zriadiť určitú štruktúru koordinácie, kde by sa vlastne zhromažili predstaviteľe Európskej únie a ďalší danári, prispievateľe ako aj techni- predstaviteľe technickej pomoci, aby si mohli vymieňať informácie o znamenanom pokroku, aby jednoducho postupovali zosúladenie a vypracovali určité usmernenia pre budúcu, budúci typ pomoci. Mimochodom, takáto forma pomoci už existovala, ale potom sa vytratila. Takže to je vlastne to, o čom môžeme takisto hovoriť. Na to, aby sme využívali podporu medzinárodných expertov, tak v tomto kontexte je dôležité, aby sme mali klastre takýchto vysoko, vysoko vzdelaných expertov na tých najvyšších úrovniach, na to, aby sme mohli vyhodnotiť kvalitu takejto pomoci, aby sme sa vyhli nejakým abstraktným poradcom, bez toho, že by tam bola ešte nejaká dodatoč, dodatočný monitoring takejto formy pomoci. Častokrát dostávam e, informácie z ukrajinského parlamentu, že napríklad majú expertízy, ktoré sú skutočne veľmi dobre napísané, ale sú veľmi abstraktné častokrát a oni samotní sa pýtajú, že čo s tým máme urobiť. E, je to síce komplexné a skutočne pekné, ale nedá sa to u nás zrealizovať. To je to, čo hovoria. Takisto by sme potrebovali zriadiť možno nejaký e, mechanizmus spolupráce, medzištátnej spolupráce, tým, že by sa napríklad zaviedla koordinácia s mandátom nejakej spoločnej technickej agentúry pre celý región. Takže to je už všetko z mojej strany a samozrejme teším sa na otázky. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa, že som potrebovala toľko času. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, eh, za vašu prezentáciu. A teraz prejdeme ešte k posledným dvom rečníkom. Ďalším rečníkom je rečnička, ktorá bude prezentovať perspektívu milovaných organizácií, Anna Kristýna Links, Konrad Adenauer Stiftung z Bruselu. Takže Ana, nech sa páči, máte slovo. Much, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na dáciu Konrada Andenauer, aby sme sa podelili s vami o naše skúsenosti. Možno na úvod v krátkosti nie pár slov o nadácii Konrada Adenauera, aby som informovala, že aká organizácia vlastne sme. My sme Nemecká politická nadácia, ktorú financuje federálny rozpočet Nemecka. V rámci Nemecka sa venujeme vzdelávaniu prostredníctvom 16 vzdelávacích akadémie. Od 62. pracujeme v forme medzinárodnej spolupráce. Máme 80 úradov na celom svete, poboček na celom svete. Máme viacročnú spoluprácu a programy takéto charakteru spolupracujeme s inštitucionálnymi partnermi v týchto krajinách. Takisto máme miest, e, pobočky v krajinách východného partnerstva, máme v Ukrajine, e, takisto aj v Moldavsku. Sme aktívni aj v Bielorusku, máme Eh, úrad v Litve a takisto ešte máme aj mm, takých styčných dôstojníkov v Arménsku a Azerbajdžane. Ide nám predovšetkým o občianskej spoločnosti, podporu vlády okrem iného a náš mm, ročný rozpočet, pokiaľ ide o takúto spoluprácu, zhruba 60 miliónov eur. My sme aktívni, pokiaľ ide o uplatňovanie pokiaľ poberanie finančných prostriedkov z Európskej únie. V tejto oblasti sa venujeme už od roku 2005 a teraz by som vám možno povedala niečo ohľadne našej skúsenosti. Takže štruktúra mojej prezentácie požiadali ma, aby som skutočne urobila niečo veľmi stručné, takže poviem vám niečo o obsahu jednotlivých projektov, ktoré máme v týchto regiónoch a takisto vám poviem niečo ohľadne tých víziev a overených postupov, pokiaľ ide ten aplikačný proces a pokiaľ ide o implementáciu z nášho uhla pohľadu. A takisto sa potom pokúsim porovnať financovanie Euró- zo strany Európskej únie a zo strany iných donorov, takže v tomto prípade konkrétne Nemecka. Takže máme tri projekty v kontexte regiónu východného partnerstva. Prvý sa týka technickej pomoci pokiaľ ide o posilnenie občianskej zodpovednosti v týchto krajinách. Je to projekt, ktorý vlastne sme spomenuli už na začiatku stretnutia, kde vlastne my sme jeden z tých hlavných poberateľov v kontexte toho nástroja e, pom- pomoci. Máme tam finančné prostriedky vyčlenené o výške 3,3 milióna eur je to iný typ projektu, ako normálne máme projekty s mimovládnymi organizáciami. My sme takým vodcom toho konzorcia, v rámci ktoré spolupracujeme a posilňujeme kapacity občianskej spoločnosti, aby jednoducho ona prispela ešte viac, pokiaľ ide o zlepšenie situácie v týchto partnerských krajinách. Máme tu aktivity týkajúce sa hlavne piatich bodov, ide tu o mapping, posilnenie kapacít ad hoc podpora, ad hoc podpora vo viacerých týchto krajinách, takisto konzultácie viacerých zúčastnených strán a ešte vizibilita. Ešte máme viaceré iné projekty v krajinách východného partnerstva. Jedným z tých projektov je v regióne Južného Kaukazu. Tam máme projekt, ktorý je zhruba vo výške 1,8 milióna eur 77% peňazí pochádza z Európskej únie a zvyšok prichádza z nadácie Konrada Adenauera. Máme tu partnerstvo dvoch európskych e, mimovládnych organizácií Prepačte, že hovorím tak rýchlo, spravňuje sa rečnička. Našim cieľom je vytvoriť mechanizmy, pokiaľ ide o podporu politickej účasti mladých ľudí z vidieckého priestoru v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzinsku, pre všetkým pokiaľ ide o politickú situáciu v týchto krajinách. Takisto máme viaceré aktivity ktoré podporujem. Týka sa to, týka sa to rozvoja kurikula učebníc, takisto máme web stránku, v rámci ktorej učitelia si môžu v týchto krajinách vymieňať názory ohľadne politického vzdelávania. Takisto sme vytvorili asociáciu učitelia z oblasti Južného Kaukazu. A takisto máme simulačné hry, pokiaľ ide o mm, také, taký projekt, kde máme ako keby mládežnický parlament a máme tu takisto aj delegáciu arménskych študentov v Brusele momentálne, ktorí, navštiev, ktorí navštívili, prišli na navštívu európskych inštitúcií. Tretí projekt je vlastne projektom v Bielorusku. Tam ani nie je toho veľa, čo, som, čo mi je dovolené, aby som vám povedal, pretože tento projekt ešte stále prebieha. Ak vám poviem príliš veľa tento projekte, tak to môže ohroziť všetkých našich partnerov a implementáciu. Takže pár slov. Je to financované v kontexte NSA. Jedným z cieľom je vytvorenie dialógu medzi neštátnymi aktérmi a miestnymi úradmi prostredníctvom vytvorenia dialógu, seminárov a podobných aktivít. Takže týmto spôsobom predstavujem tie projekty, ktoré ktorých sme zaangažovaní. A teraz by som možno prešla trochu detaľnejšie k tej našej skúsenosti, ktorú máme v jednotlivých fázach, pokiaľ ide o tú aplikáciu a implementáciu týchto našich cieľov. Takže začnem s tou technickou pomocou. Ide tu o kontrakt ktorým sú vlastne požadované služby. Bolo to završ- tento kontrakt bol podpísaný v roku 2011. Ehm, tento program verejného obstarávania bol vypísaný v roku 2012. Je tu požiadavka E, bola tu požiadavka, že potrebujeme tam mať minimálne jedného mimoštátneho aktéra v týchto krajinách. Týmto sme vytvorili konzorcium a tu skutočne e, sme sa dospeli do takej situácie, kde e, máme iný výsledok, ako sme očakali v roku 2011. Boli sme prizvaní k tomu tendru v roku 2012. Lehota tu bola zhruba 6 týždňov v roku 2012 Museli sme rozpracovať metodológiu tohto projektu a museli sme predložiť všetky administratívne dokumenty. Vlastne sa to podpísalo v decembri roku 2012, takže celý tento proces trval viac ako rok, pokým sa to celé finalizovalo. A tie výzvy, ktoré musíme my čeliť, ako to my vnímame v týchto našich projektoch, sú nasledovné. Bola tu požiadavka začlenenia mimovládnych organizácií v tomto konzorciu. To je skutočne veľmi ťažké pretože väčšinou tu ide o výberové konania, z ktorých plynú peniaze a častokrát mimovládne organizácie ani nevedia, že to, čo sa púšťa, pretože sú zvyknuté na granty. A ďalšia výzva je, že to muselo byť právne, že museli byť zaregistrované ako právna osoba v týchto krajinách. Niekedy je to ťažké, môžem uvieť príklad Bielorusko. Mali sme 11 záujemcov každé konzorcium muselo obsahovať, muselo mať e, jedného člena takéto, takéto mimovládnej organizácie a v tejto fáze sme ešte nemali dostatočné množstvo informácií, prečo tieto mimovládne organizácie by vlastne mali byť začlené do nášho konzorcia, takže tá úloha nebola presne definovaná a my jednoducho sme im nemohli celkom jasne vysvetliť, že čo by museli v rámci toho, tej fáze implementácie projektu robiť. Takisto to boli určité selekčné kritéria, výberové kritéria. Museli sme e, tam začať minimálne tri e, nadnárodné projekty, e, ktoré by museli byť implementované zo strany partnerov v oblasti občianskej spoločnosti a to všetko v období 2011-2012, čo je veľmi limitujúci spôsob, ako sa to naformulovalo a vlastne málo organizácií, a to už nehovorím o mimovládnych organizáciách, by boli také, ktoré by splnili takéto požiadavky. Pokiaľ ide o tender, tam boli problémy, pokiaľ ide predkladanie, pokiaľ ide predkladanie dokumentov, pretože museli sme predložiť dokumenty, kde sme vlastne mali dokázať, že sme neskrachovali a že platíme eh, všetko riadne tak, ako máme. To znamená, boli tu viaceré dokumenty, ktoré nemali čo dočinenia s mimovládnymi organizáciami, pretože mimovládne organizácie nie sú činné v tejto oblasti, takže to vytvorilo takisto určitú mieru stresu na, úro, na úrovni tej spolupráce s mimovládnymi organizáciami. A záverom by som ešte povedala, že keď sme vlastne my už tú našu ponuku predložili, tak sme dostali objasnenie zo strany Európskej únie, respektíve určité otázky zo strany Európskej únie a mali sme málo času na reakciu Začalo to celé so 48 hodinami, čo sa potom predležilo. Celé sa to robilo cez fax a bolo to skutočne ťažké zabezpečiť splnenie tých kritérií, pretože nikdy sme si neboli istí, že či naši partnery na úrovni tých mimovládnych organizácií vôbec boli k dispozícii v rámci tých 24 hodín, na ktorých sa to predložilo, že by podpísali tie dokumenty a by sme to mohli celé takýmto spôsobom predložiť. A teraz prejdem k tomu, pri, tomu prihlasovaciemu projektu, k tých, tých dvoch programoch. Uh, Máme tu ten kaukaský projekt, bolo to spustené v roku 2008, lehota mm, tam bola na predkladanie návrhu mm, takisto rok 2008. Museli sme predložiť zhruba 5 strán, pokiaľ ide o konkrétne kroky, mm, pokiaľ ide o zacielenie toho projektu a tak ďalej. Potom sme boli prizvaní, aby sme predložili túto prihlášku v februári roku 2009 to už obsahovalo zhruba 21 strán, ktoré, kde bolo detailne popísané, aké aktivity sa budú robiť, takisto tam bola spomenutá metodológia a potom sme ešte museli predložiť aj štruktúru financovania tohto projektu. Pokiaľ ide o podpis tohto kontraktu, tak to bol takisto mm, v roku 2009. Celé to trvalo zhruba rok, čo je pochopiteľné, pretože mimovládne organizácie z celého sveta mali možnosť participovať na tomto tendri a tým pádom to jednoducho trvalo dlhšie, pretože tam konkurencia bola veľmi vysoká. A pokiaľ ide o ten projekt Bieloruska, to bolo spustené v roku 2011, predložili sme na rok v septembri a celú pr- Prihlášku sme takisto predložili v septembri, takže celé to išlo relatívne rýchlo. Kompletná prihláška bola zaslaná v novembri a v marci roku 2012 už bolo vyhodnotenie. Trvalo to trochu dlhšie, pokiaľ ide o podpísanie dohody. Bolo to podpísané až v auguste 2012. Mali sme tu podpísaný kontrakt, bol, boli tu podpísané kontrakt, bola podpísaná dohoda s delegáciou v Bielorusku, ale toto je špecifický prípad. A teraz k tým jednotlivým výzvam, pokiaľ ide tento prihlasovací proces, nevychádzame iba z tých dvoch projektov, ktoré tu máme, alebo všeobecnosti postupujeme takto pri všetkých projektoch. To znamená, sú tu online údaje, ktoré sú povinné. Každá organizácia musí e, uploadovať tieto informácie. E, je to skutočne časovo náročné pretože tieto dokumenty nie sú vždy hneď po ruke a častokrát ani nevedia presne, že čo sa od nich očakáva. My jednoducho info, tieto informácie všetky musíme dať e, zverejniť na internete. Pokiaľ ide o E, odpovede, ktoré dostávame, niekedy musíme čakať skutočne veľmi dlho a tá kvalita odpovedí nie je vždy adekvátna. Neexistuje žiadny model toho jazyka, ktorý by sa v rámci týchto prihlášok musel používať. Spolupracujeme s krajinami, kde sa používajú viaceré jazyky, takže ani jazyk nie je celkom presne stanovený. Pracujeme o viacerých jazykoch, angličtina, nemčina, polština, japončina a tak ďalej. A pokiaľ ide o ďalšie specifikácie prihlášok, keď sa napríklad hlásite o tender, ktorý má posilniť ktorý má posilniť určitý aspekt, tak vlastne sa púšťate do neznáma, častokrát je to veľká výzva, ale jednoducho darí sa nám vysporiadať sa s tým. Tá ďalšia výzva je to, že nemáme žiadny uniformný proces prihlasovania, pokiaľ ide generálne rediteľstva na úrovni európskej. No častokrát sa prihla- spolupracujeme s generálnym rediteľstvom DEVKO, tam je to harmonizované, to je skutočne veľká pomoc ich strany. Tak pokiaľ ide o generálne rediteľstvo pre rozšírenie alebo pre vzdelávanie, tam sú zasa používané iné formáty, iné predlohy, častokrát e, sa používa úplne iný, úplne iný registračný systém. A takisto sa využívajú iné administratívne dokumenty, pretože častokrát sa nepoužívajú tieto registračné systémy, celé sa to musí potom vytlačiť a musí sa to potom predložiť spolu s tou prihláškou. Takže pokiaľ ide o tie overené postupy z nášho pohľadu, pokiaľ ide tento proces prihlasovania, prihlasovania o tendrové projekty, my sme za to, aby sa to robilo celé online spôsobom, týka sa to už takéhoto postupu pri grantoch a my by sme boli radi, ak by sa to týkalo aj grantov, pretože ak sa pozrieme napríklad projekty technickej pomoci, tak ak sa pozrieme na to, čo musíme predkladať, tak je to zhruba 600 strán častokrát a to sa všetko musí potom kopírovať trikrát, pretože to je požiadavka zo strany komisie, častokrát za týmto plýtva veľa papierom a možno, že by bolo oveľa jednoduchšie, ak by sa to uploadovalo a bolo by to potom v databáze podporujeme tú situáciu, ako to máme momentálne. Máme tu dve fázy, pokiaľ ide o prihlášky o granty. E, máte mm, najprv taký návrh prihlášky, potom podáte kom- kompletnú prihlášku, takže tieto dve fázy sú tu a mm, my to podporujeme a bolo by dobré, ak by sme aj v budúcnosti takýmto spôsobom pokračovali. A potom ešte záverom, to je skutočne špecifický prípad, pokiaľ ide o technické projekty pokiaľ ide zaangažovanosť mimovládnych organizácií, to bola jedna z podmienok, by možno bolo dobré, ak by sme už vopred mali nejaké údaje, pokiaľ ide o úlohu týchto mimovládnych organizácií, pretože mimovládne organizácie vo všeobecnosti mm, sa nezúčastňujú na takýchto výberových konaniach a častokrát je dosť ťažké vysvetliť im, že čo vlastne bude tá ich úloha v tom kontexte toho procesu. A pokiaľ ide o implementáciu, ako som už povedala, také, takýto projekt technickej pomoci, ako som už povedala, bolo to podpísané v decembri. Tento týždeň predložíme iba finálnu formu tej pri- prihlášky a môžeme začať až v roku 2013, aspoň to očakávame. Tie štyri body teraz na ďalšie priesvit, ktoré by som chcela spomenúť. Máme tu štandardnú dvojmesačnú lehotu pokiaľ ide o veľké kontrakty, kde skutočne ide o veľa peňazí, tak si myslíme, že to obdobie dvoch mesiacov je príliš málo a hoci my navrhujeme aj dlhšie obdobie, tak sa to jednoducho neberie na vedomie. A pokiaľ ide o úlohu e, našich partnerov, treba povedať, že sú to klasickí partnery, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o partnerov v našom konzorciu a jednoducho vyhodnocujú tú situáciu v tých krajinách, z ktorých pochádzajú. A pokiaľ ide o ten pro, schvalovací proces strany Európskej komisie, ten je častokrát veľmi komplikovaný. Častokrát je problém zaplatiť tých kľúčových expertov, ktorí sú stanovení a celé to vlastne je financované potom z toho rozpočtu žiadateľa. Pokiaľ ide o registráciu projektu, tak častokrát sú tam problémy. Môžete uh, zaregistrovať projekt iba v tom prípade, že už ste poberateľom podpory finančných prostriedkov a jednoducho ten proces registrácie je komplikovaný. A pokiaľ ide o grantové projekty, máme projekty, ktoré momentálne prebiehajú. Kaukazský projekt ten končí v, ro- v apríli roku 2013. Všetky aktivity boli implementované tak, ako sa to očakávalo. Boli tu určité problémy kvôli konfliktom, ktoré tu máme v tomto regióne. Pokiaľ je o kaukazský projekt, tam sa nám nepodarí dosiahnuť tie isté výsledky ako v Azerbajdžane, pretože tam ministerstvo vzdelávania zablokovalo niektoré aktivity a čo by skutočne nám pomohlo v rámci týchto dvoch projektov, že máme konštruktívny vzťah s európskymi delegáciami vo všetkých týchto krajinách, máme dobrú spoluprácu a sú veľmi konštruktívni, pokiaľ ide o riešenie problémov, ktoré máme. Takže tie výzvy, ktoré tu máme, a to sa týka predovšetkým obsahu, pokiaľ je o kaukazský projekt, tam máme konflikt Azerbajdžanu a Arménska ohľadne náhodného Karabachu. Boli tu určité obavy, pokiaľ ide o dopady arabskej jary, pokiaľ ide o zaangažovanosť mladých ľudí v našich projektoch a sú dosť citliví, pokiaľ ide o takéto formy projektov. A pokiaľ ide ten bieloruský projekt, tak treba povedať, že Bielorusko je komplikovaná krajina, častokrát je ťažké prispôsobiť tie naše štandardy na to, čo oni od nás očakávajú. Častokrát je ťažké dostať konkrétne bločky za tie aktivity, ktoré sa robia, aby sme to potom mohli vyfakturovať pokiaľ ide o spoluprácu s touto krajinou, tak tam sme zaregistrovaní v Litve, takže častokrát je to komplikované, treba vyriešiť viacero rozporných otázok, pokiaľ ide o bezpečnosť, častokrát je problém, pokiaľ ide o celkový, celkovú kontrolu financií takýchto projektov, pretože to je celé fragmentované a častokrát je ťažké presne vedieť, že ako je tá finančná situácia v týchto projektoch, takže nie je to tak, že by tam bola iba jedna osoba, ktorá by vedela všetko. Ale aj tu, ako som už povedala, v oboch projektoch skutočne máme dobré vzťahy s delegáciami Európskej únie. Takže tie overené postupy, ktoré sa nám podarilo nájsť v týchto oblastiach tendrov a grantov, je to predovšetkým spolupráca s európskymi delegáciami a vo všeobecnosti by som mohla povedať, že to je dobrá spolupráca, ako keby sme spolupracovali s centrami, pretože oni jednoducho majú konkrétnejšie informácie. Samozrejme, či to závisí od osobného nasadenia konkrétnych partnerov, ale to je aspoň ten náš dojem. A takisto, pokiaľ ide o dobrý postup, mm, to je určitá flexibilita, ktorú tu máme pretože nepotrebujeme odsúhlasenie každého, každého výdavku dopredu. Pokiaľ ide o tendre, tam potrebujeme takéto odsúhlasenie dopredu a to je samozrejme nadmerné administratívne zaťaženie. A po... takisto tu máme podporu zo strany Rady ministrov, ktorá má centrum vo Vilniuse. A záverom by som povedala e, to porovnanie financie z Európskej únie a zo strany iných prispievateľov. Nechcela by som tu nič kritizovať, ale treba povedať, že viaceré veci, ktoré tu sú, my chápeme, aké sú dôvody, ale treba povedať, že mimovládky majú častokrát ťažký život, takže sa tu stále navyšujú požiadavky, je tu vysoké riziko toho, že veľa vecí sa jednoducho z administratívneho uhla pohľadu zamietne iba kvôli tomu, že projekt nesplňa určité kritéria. Takisto je tu navýšené množstvo detajlov, ktoré sa stále viac vyžadujú, je tu stále viac otázok, ktoré treba zodpovedať a takisto sa to komplikuje potom aj v priebehu toho prihlasovacieho procesu. Častokrát, pokiaľ ide o rozpočet, ten rozpočet, s ktorým my pracujeme, ten je priamo celé na aktivity, ktoré vykonávame, ale Európska únia očakáva už dopredu presne stanovené mm, odhady konkrétnych aktivít, ktoré budú financované. Je to skutočne um, veľká miera konkurencie, pokiaľ ide o žiadanie mm, financie z Európskej únie. Pokiaľ ide o administratívne náklady, tam je stanovená miera 7%, pokiaľ ide o peniaze z Európskej únie, je to relatívne nízka úroveň, hoci už sa to na tejto úrovni pohybuje viacero rokov a nebolo to prispôsobené nejaké inflácii alebo nejakým iným zmenám. Pokiaľ ide o výmeny kurz, my e, používame stanovené sadzby, ktoré sú, takže neriadíme sa trhovým výmenným kurzom a Máme tu skúsenosť, že e, v jednom konkrétnom prípade sme takýmto spôsobom prišli až o 9 tisíc eur, pretože jednoducho boli tu problémy s preplácaním principiálne by sa dalo povedať, že dlhodobé projekty sú komplikované, takže maximum drvania takýchto projektov je zhruba 3 roky. A ak by som porovnala napríklad túto formu financovania s tým, čo robí nemecká vláda, tak je to relatívne podobné. Je tu vysoká konkurencia aj pokiaľ ide o financovanie z rozpočtu nemeckého, ale je to tam prihľadnejšie, pokiaľ ide o už ten celý prihlasovací projekt. Takže musíme sa pozrieť, akým smerom vlastne chceme, aby tie projekty išli. Percento administratívnych nákladov je vyššie, je to takmer 14% momentálne. Umožňujeme využitie výmených kurzov našich účtovných dokumentov a preplacené DPH. A veľmi dôležité je aj to, že inštitucionálne financovanie je možné, čiže nemusí to byť vždy iba aktivity. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you, uh, Anna, and uh, thank you for sticking to time as well. Ďakujem. Takže uh, fajn, takmer sme aj v súlade s našim harmonogramom, pokiaľ ide o čas. A posledný je Richard Tibels z Európskej uh, zahraničnej služby, ktorý to uzavrie a potom budú mať poslanci možnosť položiť svoje otázky a diskutovať o prezentáciách. Nech sa páči. Pán predseda, pani spravodajkyňa, ďakujem za príležitosť vystúpiť pred výborom. Plne chápeme, že výbor má záujem o získanie komplexného pohľadu na financovanie východného partnerstva. Takže doplním to, čo hovorili predrečníci. Ale na úvod také varovanie. Ako výbor veľmi dobre vie, základné stavebné kamene budúcnosti tu ešte nie sú. Nemáme dohodu o viacročnom finančnom rámci. A po druhé, ešte rokujeme s parlamentom a radou o externých finančných nástrojoch, ako je Európsky nástroj susedstva pre budúcnosť. Takže navrhujem s vašim dovolením, aby som v prvej časti svojho vystúpenia vložil politický kontext do diskusie, aby sme hovorili o tom, čo sa dosiahlo a ako to vyzerá pred samitom vo Vilniuse neskôr, teda v priebehu tohto roku a potom tak všeobecne o budúcnosti a finančným opodstatnením všetkých týchto plánov do budúcnosti. Takže urobím taký krok späť. Pokúsim sa popísať, kam sme sa dostali v priebehu 4, 4 rokov od vytvorenia východného partnerstva na samite v Prahe v roku 2009. Ako všetci viete, myšlienka východného partnerstva bola zosúľadiť e, alebo doviesť to na novú úroveň prehlbením bilaterálnej angažovanosti prostredníctvom procesu politickej asociácie a integrácie ekonomickej a vytvorením viac takého multilaterálneho rámca. E, najprv bilaterálna úroveň. Máme tu rokovania s piatimi zo šiestich partnerov, aby sa vytvoril nový e, zmluvný vzťah s týmito partnermi vo forme asociačných dohôd. A so štyrmi z týchto partnerov sme mali rokovania aj o e, tých tzv. prehlbených dohodách o voľnom obchode, toto sú najkomplexnejšie, najpodrobnejšie dohody, ktoré kedy EÚ vyrokovala so svojimi partnermi. 30. marca bola podpísaná dohoda, teda 2012 dohoda s Ukrajinou, rokovania o asociačných dohodách a dohodách o voľnom obchode pokračujú s Moldavskom a Arménskom, blížia sa už k záveru a takisto prebiehajú rokovania s Azerbajdžanom. Druhý prvok politickej asociácie a ekonomickej integrácie je povzbudenie väčšej mobility, kontaktov medzi ľuďmi. A je tu celý rád opatrení, ktorý bol prijatý v tejto oblasti. Máme tu readmisné dohody, dohody o uľahčení vízového styku s Moldavskom, Gruzinskom, s Arménskom bola už podpísaná dohoda a rokuje sa s Azerbajdžanom A je tu ponuka rokovať s Bieloruskom o podobných uh, dohodách o uľahčení vízového styku a readmisnej dohode. Uh, ale žiaľ, táto ponuka zatiaľ nebola prijatá orgánmi v Minsku. Okrem toho, partnerstva mobility zapájajúce členské štáty máme s Gruzinskom, Moldavskom a Arménskom a najvýznamnejšie e, sú akčné plány na liberalizáciu víz s Moldavskom, a Gruzínskom, aby sa pripravila cesta k liberalizácii vízového režimu s krajinami východného partnerstva. Ako už povedal Markos, táto bilaterálna agenda bola sprevádzaná veľkou finančnou podporou Vypichol by som jednu vec, asi to ešte nezaznelo a súvisí to aj s pripomienkou predchádzajúceho rečníka. Pro, programy budovania inštitúcií majú podporiť administratívu partnerských krajín v rokovaniach o týchto textoch a v implementácii záväzkov z nich vyplynujúcich. Takže čo sa týka týchto programov, mm, bol dialog e, s delegáciami veľmi intenzívny, aj s partnerskými krajinami, takže mm, je tu taký otáznik, e, pokiaľ ide o pripravenosť našich delegácií e, podielať sa na vážnom dialogu s týmito krajinami. Môj dojem taký nie je teda. Čo sa týka multilaterálnej dimenzie, tu už máme existujúce štruktúry, máme tu každé dva roky samity šéfov štátov a vlád, ministri zahraničných vecí sa stretávajú, potom tí vyšší eh, úradníci, máme tu pracovné programy, na celý rad politík a umožnilo to e, trvalý dialog medzi partnermi s cieľom vymieňať si skúsenosti a najlepšiu prax a vrátanie tých členských štátov, ktoré nedáv- majú nedávne skúsenosti s takouto transformáciou. No a vytvorili sme neformálny dialog východného partnerstva, teda je to taký neformálny dialog medzi eh, ministrami zahraničných vecí EÚ a týchto šiestich partnerských krajín. A v Gruzínsku sme začali diskusie s konkrétnymi sektormi. Bola diskusia o sektore dopravy vo februári. A tieto multilaterálne aktivity eh, sú podporené celým radom takých vlajkových iniciatív, o ktorých už hovoril Markos, takže ja k tomu nebudem nejak veľmi dlho hovoriť. Jedna z kľúčových vlastností východného partnerstva bola, že sme sa zameriavali nielen na vládu alebo procesy transformácie, e, pretože nielen vlády a administratíva sa musí v týchto partnerských krajinách zamerať na transformáciu, ale týka sa to celej širšej spoločnosti. A preto sme veľmi radi, že organizácie občianskej spoločnosti v celej EÚ a v partnerských krajinách vytvorili fórum občianskej spoločnosti a že sa to rozšírilo na národnú úroveň vytvorením národných platformiem o fóra občianskej spoločnosti. Myslíme si, že to sú dôležité mechanizmy na monitorovanie implementácie záväzkov z nových dohod v partnerských krajinách. A mimoriadne chceme povzbudiť takýto štrukturovaný dialog medzi partnerskými vládami a občianskými spoločnosťami ohľadne programu východného partnerstva. Vy ako poslanci zohrávate dôležitú úlohu vo východnom partnerstve a sme veľmi radi, že Euronast parlamentné zhromaždenie je už etablované a ďalšie zasadnutie bude v máji tohto roku. A napodobne regionálna úroveň, miestna úroveň tam už je etablovaná napríklad e, takáto konferencia lokálnych orgánov. Rok 2013 bude pre východné partnerstvo dôležitý. E, od Prahy pre, prešli 4 roky a my v EÚ sme sa začali pripravovať na summit vo Vilniuse, ktorý bude v novembri tohto roku. E, vo februári o tom diskutovala Rada ministrov zahraničných vecí, boli k tomu vydané závery rady. Je to príležitosť Mm, dosiahnuť ďalší dôležitý mílnik vo vývoji partnerstva a mohol by to byť tzv. summit výsledkov a samozrejme závisí to aj od partnerských krajín a ich pripravenosti naďalej implementovať dohodnuté reformy. Dúfame, že v čase Vilniuského samitu eh, už budeme mať za sebou veľké kroky vpred. Ukrajina vie, čo má urobiť, aby EÚ mohla podpísať asociačnú dohodu vo Vil- do Vilniusu. Je to v záveroch e, Rady ministrov zahraničných vecí z decembra. A teda je potrebný pokrok v rokovania s Arménskom, Moldavskom, Gruzínskom. Snad sa to finalizuje do samitu. A podobne v oblasti mobility mali by sme dosiahnuť dobrý pokrok smerom k liberalizácii vízového režimu Takisto sme presvedčení, že dosiahneme dobrý pokrok v rokovaniach o tzv. asociačných agendách. Mm, to bude tia, tá ďalšia delegácia po akčných plánoch EMP a e, pripravíme nové dohody. Takisto očakávame do Vilniusu pokrok v oblasti dopravy, kde práca teda na vytvorení takejto siete pokračuje, aby tam bolo partnerstvo s európskymi sieťami TNT a po podnikateľskom fóre, ktoré bolo na okraji samitu vo Varšave, naši litovskí hostitelia chcú zorganizovať ďalšie podnikateľské fórum, aby sa podnikateľská sféra EÚ a východných partnerov zapojila do tejto agendy. Myslím, že to je nesmierne dôležité vzhľadom na to, že budeme mať 4 takéto prehlbené dohody o voľnom obchode eh, v relatívne k blízkej budúcnosti. Takže vyhliadky Vilniuského samitu sú dobré, že by mohol vydláždiť cestu k takej um, agende orientovanej na budúcnosť. Tento proces si pravdepodobne bude vyžadovať väčšiu diferenciáciu v našich vzťahoch s partnermi. Na jednej strane chceme zájsť čo najďalej v podpore tých krajín, ktoré sú ambiciózne, zároveň východné partnerstvo musí ostať relevantným rámcom pre tých, ktorí pokračujú v reformách pomalšie alebo nemajú rovnakú úroveň ambície približiť sa k EÚ. Jedna vec je istá, ďalší vývoj vo vzťahu EÚ s týmito krajinami si bude vyžadovať ďalší postup v troch dôležitých oblastiach, plne funkčnú, nezávislú justíciu, verejnú správu efektívnu a pokrok k odbúraniu korupcie. Takže to sú tie tri veci, na ktoré sa budeme zameriavať smerujúc do budúcnosti. Čo to teda znamená pre financovanie budúcnosti? E, čo toto znamená e, Naša služba veľmi úzko spolupracuje so službami komisie pri všetkých aktivitách programovania s pracujeme na strategickej úrovni, pokiaľ ide o alokáciu krajinám viacročného indikatívneho programu. Tento proces spolupráce so službami komisie je nesmierne produktívny. Ešte pár slov o politických dôvodov nástroje európskeho susedstva. Základ našej práce, ako tu dnes zaznelo, je európska politika susedstva, teda komuniké, o, o, oznámenie k európskej politike susedstva z roku 2011. A tam bola teda naznačená revidovaná európska politika susedstva a tam sú dva dôležité pojmy v tomto oznámení. A to bude zohrávať dôležitú úlohu v finančných aktivitách budúcnosti. Jednak e, musíme mať väčšiu podporu pre partnerov v budovaní hlbokej demokracie. A druhá vec, o tom sa tu už dnes hovorilo, to je teda taký prístup vychádzajúci z stimulov, teda more for more. oznámení sa uvádza, že chceme zjednodušiť e, naše politiky a programový rámec pre mm, partnerov Európskej politiky susedstva a využijeme kombináciu novej generácie asociačných e, dohôd, teda tam sú to tie politické dokumenty, ktoré majú pomôcť implementovať nové dohody a to kombinované s tým jedno, jedným podporným rámcom, teda to sme mali v minulosti e, v tých strategických dokumentoch pre krajinu a vo viacročných indikatívnych programoch. Takže tieto myšlienky e, sú zachytené v návrhu nástroja európskej, mm, európskeho susedstva, ktorý mm, bol predložený. Nech už budú presné priority akékoľvek pre všetky naše partnerské krajiny v budúcnosti. Myslím, že sú to tri dôležité oblasti, široké oblasti, ktoré obsiahnu našu prácu s partnermi. Poprvé, Naďalej budeme chcieť podporovať proces politickej eh, asociácie a ekonomickej integrácie. Ďalej budeme chcieť posilniť kontakty medzi ľuďmi a budeme sa chcieť angažovať v širšej spoločnosti a budeme podporovať kľúčové sektory ekonomického rozvoja, eh, malé a stredné podniky, polnohospodárstvo, rozvoj vidieka a okrem toho kľúčové prepojenia medzi EÚ a partnermi budú nesmierne dôležité. Ako som povedal, rokovania prebiehajú o novom nástroji, takže neviem povedať nejaké veľké podrobnosti pokiaľ ide o plány do budúcnosti, ale pár vecí. Nemyslím si, že chceme nejaké zmeny v štruktúre programu v porovnaní s existujúcimi. Budeme mať bilaterálne programy s každou z partnerských krajín, celý rad uh, viac uh, programov s viacerými krajinami a cezhraničné programy. Naj väčšia zmena, ktorá je v porovnaní s predchádzajúcimi eh, nástrojmi, sa bude týkať bilaterálnej úrovne. Bude kladený väčší dôraz na našu eh, pomoc a budeme sa snažiť pokračovať eh, v tých jednotlivých podporných rámcoch pre jednotlivé partnerské krajiny. Už sme nadviazali kontakty eh, s partnerskými krajinami, aby sme definovali eh, ten obmedzený počet eh, oblastí, ktoré v budúcnosti budeme môcť podporovať. Takže je to e, bilaterálna úroveň a tento prístup orientovaný na poskytnutie konkrétnych výkonov je asi najtransparentnejší. Čo to presne znamená pre nariadenie upravujúce európsku partnerský e, nástroj? V každej fáze procesu chceme vytvoriť určité stimuly, čiže zaviesť prvok, ktorý eh, je orientovaný na eh, dosiahnutie určitého výkonu. Čiže tie prostriedky, ktoré budú previazané na jednotlivé krajiny, musia mať skutočne aj eh, konkrétne dočinenia s pokrokom v tej ktorej krajine a s jej vôľou po reformách. A v celom programovom období chceme tiež preskúmať e, otázku, či e, nie je možné postupovať trochu flexibilnejšie, pokiaľ ide o, prostriedky určené pre tú ktorú krajinu a prispôsobiť e, tieto prostriedky pokroku v tej ktorej krajine. Už v rámci terejšieho nástroja máme takýto podobný program, tzv. program EPIC, ktorý samozrejme aj naďalej budeme e, používať e, pre krajiny najmä, ktoré e, robia podstatné dobré reformy. Všetko toto bude monitorované v rámci každoročných správ o postupe a každá krajina bude mať akčný plán a tým budeme teda toto bude rozhodujúci nástroj, za pomoci ktorého budeme merať výkon tej ktorej krajiny a bude to mať tiež vplyv na poskytnutie finančných prostriedkov Toľko k bilaterálnej úrovni a teraz k eh, multilaterálnej úrovni. Tam zamýšľame následovné. Nič sa dramaticky nezmení v porovnaní so súčasným eh, stavom. Eh, regionálne programy i budú existovať aj v budúcnosti, aby Eh, aj niektoré z tých opatrení, ktoré sa už teraz financujú, boli ďalej financované, eh, čiže eh, ten nástroj susedskej pomoci Markos už to spomínala, to isté sa týka aj Sigmy A, TAEXu regionálny program pre východné partnerstvo sa bude snažiť robiť to, čo sa nedá robiť prostredníctvom bilaterálnych program a jedným z kľúčových aspektov tu podľa môjho názoru bude podpora multilaterálneho procesu cez toto východné partnerstvo. Tiež musíme sa pozrieť na to, ako môžeme tieto vlajkové iniciatívy eh, osvetliť. Marko už spomínal, E, túto záležitosť. E, pýtame sa, ako môžeme e, elektronickú variantu zaviesť, teda e-generation. To by bola oblasť, kde by sme samozrejme mohli veľmi úzko spolupracovať aj s členskými krajinami. A možno vy máte tiež nejaké predstavy v tomto smere, ktoré by sme mohli integrovať do našej práce a potom programy k cezhraničnej spolupráci. Tieto budú existovať aj v budúcnosti a budú použité na financovanie e, východného partnerstva. Synergie e, majú byť nájdené, mm, to už dnes niekto konštatoval. Samozrejme, nástroj partnerstva je veľmi rozhodujúcim nástrojom na financovanie východného partnerstva. No, ale v EAD pracujeme samozrejme veľmi úzko s kolegami z príslušných e, orgánov. A e, teda z, naše programy zohľadňujú aj iné nástroje, ktoré sú koncipované do budúcnosti, interne aj externe. Externe tam e, Európska iniciatíva pre ľudské práva a demokraciu, nástroj stability a nástroj spolupráce e, v oblasti jadrovej bezpečnosti. Takže toto aj naďalej bude e, relevantné pre východné partnerstvo spolu e, s jedným z tematických programov v rámci nástroja rozvojovej spolupráce. Ale nielen tieto externé nástroje zohrávajú úlohu, ale aj mm, interné nástroje v rámci EU, aj tie sú dôležité pre východné partnerstvo najmä tie, kde existuje a bude existovať externá spolupráca, e, vytváranie Európy, Horizont 2020. To sú programy, ktoré v tomto smere treba spomenúť. A mimo tohto spomínaného kontextu samozrejme aj Európska nadácia pre demokraciu prispieje príspevkom k e, týmto, k dosiahnutiu týchto cieľov v súvislosti s východným partnerstvom. Pán predseda, zmena potrebuje svoj čas. Bolo už povedané, že východné partnerstvo e, je ešte relatívne mladé a dúfame, že do e, Vilniuského samitu sa nám podarí e, mať nové dohovory s partnerskými krajinami, ktoré budú predstavať jasný rámec pre zmenu finančná podpora do budúcnosti Európskeho partnerstva bude koncipovaná tak, že tieto procesy zmien e, budú sa možné, budú možné mm, niekedy možno sa za, e, máme teda trochu zúžený pohľad, lebo sa zaoberáme len a len východným partnerstvom, ale bolo by dobre, keby eh, sme e, to mohli čo možno najskôr uzavrieť tieto dohody a to estetika a sa aj externých možností financovania, aby sme sa čo možno najskôr na tomto dohodli, aby celkové celkový program tohto plánu bol k dispozícii a mohli sme začať Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto prezentácie a chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa dnes vyjadrili za skutočne vynikajúce prezentácie a pokiaľ ide o čas, sa nám to podarilo stihnúť. Máme dvoch poslancov, ktorí sa chcú niečo spýtať, takže nech sa páči. Pán Volsky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ten môj dojem z týchto prezentácií je, že robíme veľa a máme výsledky iba také chabé. A ako bývalý poberateľ pomoci, 8 rokov som bol koordinátorom Európskej pomoci a podpredseda Euronestu, My som skutočne prekvapený, keď som počul e, túto samouspokojivú prezentáciu SVČ Európskej komisie a ten kontrast medzi tým, čo oni povedali a čo povedali zasa experti. Avšak treba povedať, že pokiaľ ide o východné partnerstvo, to ako keby kolabovalo a Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko, ako vidíme, situácia sa zhoršuje. Takže ak je to skutočne také dobré, že máme tieto všetky nástroje, ktoré tak dobre fungujú a máme zasa nedostatky, pokiaľ ide o politické ciele. Takže ten vzorec, ktorý vyvstáva z toho, čo tu odznelo, Ide tu predovšetkým modernizáciu pomoci, rozvoj pomoci, e, pomoc e, integrácie. Treba povedať, že jednoducho tie výsledky nie sú uspokojivé. Chcel by som povedať a hovorím to ako člen výboru pre zahraničné záležitosti, že Európsky parlament a jeho pohľad na dosiahnutie cieľov v kontexte východného partnerstva sa jednoducho líši od toho, ako to prezentovalo SVČ a možno nie až tak veľmi od toho, ako to prezentovalo DG Devko. Táto pomoc je jednoducho príliš rozptýlená. Je to taký prístup tutti frutti, ktorý nebude nikdy úspešný. Financie sú malé a sú jednoducho rozdelené do veľkého množstva programov a my už nemôžeme mať ani prehľad, koľko tých programov tu vlastne je. Európska únia nemá dostatočnú kapacitu na to, aby pokryla všetko to, čo sa snaží dosiahnuť pomoc v oblasti rozvoja a zároveň aproximácia na európske štandardy sa jednoducho nedá. S týmito financiami, ktoré máme, môžeme urobiť iba pomoc v oblasti integrácie a žiadne investície. Skutočne mi je ľúto, že Európska komisia neurobila žiadne závery z tých neúspechov, pokiaľ ide o to obdobie stredoeurópskych krajín, ktoré boli poberatelia pomoci pred desiatimi rokmi a z toho sa dalo skutočne poučiť a keď počúvam to, čo sa tu teraz prezentovalo, to má skutočne silný pocit nejakého deja vu, že sa tu opakujú tie isté chyby, tie isté sťažnosti, tie isté postuláty, ktoré my sme svojho času e, poukazovali na ne e, a museli sme sa s nimi vysporiadať a upozorňovali sme na ne, na ne komisiu v 90. rok. Takže to je skutočne veľký nedostatok a nemalo by to tomu byť tak. Tieto finančné prostriedky nepomáhajú transformácii našich východných susedov a nerobia, nie sú stimulom pre tú zmenu, ktorú očakávame. Riaditeľ e, Zajsevič hovorí, že potrebujeme čas, ale my jednoducho musíme začať konať. E, nemôžeme čakať, pokým budeme mať peniaze, takže s týmto množstvom programov, ktoré tam ako by sme vytvárali nejaký dojem, že transformujeme východ, ale pravdou zostáva, že my strácame našich východných partnerov. Mám určité pochybnosti, pokiaľ tu ide skutočne o ten princíp viac za viac, pretože ak niekto je úspešný, tak dostane dodatočné prostriedky. A my nemáme dodatočné prostriedky, ktoré by sme mohli poskytnúť. Takisto je to určitý problém, pokiaľ je to inštitucionálne zriadenie, pretože táto nefunkcia SVČ a DEFKA na komisii jedným z dôvodov, prečo tu máme tieto problémy a poukážem na určité stanoviska parlamentu, ako reagoval na vytvorenie SVČ, kde sa jednoducho politika tohto, tej, tejto oblasti ako keby odtrhla od výkonnej moci. Chcel by som povedať, že v rámci programu FARE, ktorý sme tu mali v 90. rokoch, tá pomoc sa dostala na relax a tí, ktorí si to pamätajú zo strany komisie, tak si pravdepodobne spomínajú, že táto pomoc bola iba na jednom generálnom rejiteľstve, bolo to jedna štruktúra. Treba povedať, že tieto číselné údaje, ktoré tu boli prezentované, sú zmetočné. Keď tu prezentujete tie potreby, ktoré sú tu, tak skutočne veľmi malé, iba kvapka mori. Mám tu ďalšie otázky, nechcem ísť do detajlov, že ako sa tieto finančné odhady vôbec vykreovali. Ja viem z minulosti, že tieto číselné údaje sa týkajú viacerých oblastí, kde sa ako keby sme ako miešali jablka s hruškami a to jednoducho nemôže byť tak. Takže v plnej miere súhlasím s tým, čo povedala pani Tačinská, že je to systém, ktorý funguje na základe dopytu. Je to určitý ako keby priemysel v Európskej únii a je to prispôsobené predovšetkým na tých, ktorí poskytujú túto pomoc a nie na tých a požiadavky tých, ktorí takéto finančné prostriedky poberajú. Častokrát sa nevie, kde tieto peniaze idú. Ja mám odpoveď. Keď sme my boli poberateľ týchto finančných prostriedkov Európskej únie 90. rokov ako kandidátska krajina, tak sme to nazývali pomoc typu bumerang. Tieto peniaze jednoducho prišli a vrátili sa naspäť e, donorovi. Takže to je súčasť odpovede, ktorú na túto otázku. Takže ja si myslím, že nemali by sme robiť investície e, v tejto podobe s týmito peniazmi, ktoré máme. Mali by sme naučiť chytať ryby našich partnerov a ne im dávať ryby, pretože nemáme dosť peňazí a mali by sme sa zbaviť tohoto paternalistického prístupu Európskej únie z očí voči našim partnerom. Takže potrebujeme tu mať dialog predtým, než sa vôbec niečo zaplatí. To je vlastne to, čo povedala pani Tačická. Ja si myslím, že tie ciele a metódy, ktoré tu máme, musia byť e, revidované totálne, kompletne v spolupráci s poberateľmi týchto peň, e, tejto pomoci a za účasti Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok a teraz zostane ešte slovo Goran Farm, aby sa takisto vyjadril a potom možno si počujeme odpoveď e, od rečníkov, ktorí sa vyjadrili, tí konkrétni, na ktorých sa otázka obrátila. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som spravodajcom vo výbore pre rozpočet, pokiaľ ide o stanovisko ohľadne revízie európskej politiky susedstva. Takisto som spolupredsedom, eh, spolupredsedom výboru pre rozpočet. Máme veľa diskusí ohľadne na, ako spolupráca funguje v rámci tejto výboru Euronest. Eh, už sme už prijali správu, pokiaľ ide o prehlbené dohody o Mm, obchodných dohodách a takisto sme hovorili o aproximácii a teraz hovoríme o správe, pokiaľ ide o infraštruktúru, pokiaľ ide o dopravu, informačné technológie, energetika a tak ďalej. Myslím, že všetky tieto záležitosti sú veľmi dôležité a možno ma poznáte ako fun... možno ma poznáte nie až tak e, kriticky ako pána Volského, pokiaľ ide o moje názory, ale pokiaľ ide o ten princíp viac za viac. Myslím si, že každý bude súhlasiť, že predovšetkým pokiaľ ide o ten kontext našich skúseností, čo sa udialo v kontexte arabskej jary, tak jednoducho sa nám nepodarilo podporiť demokratické princípy, podpor- znovu nastoliť právny štát a musíme jednoducho na novo hovoriť o tom, že aké sú tu podmienky, čo znamená to viac za viac, ako sme pripravení reagovať. Pán Sarius Volsky hovorí, ako môžeme hovoriť viac za viac, keď jednoducho nemáme peniaze na to, aby sme dali viac. Možno by sme na niektorých prípadoch mohli povedať dokonca menej za menej. Jednoducho zobrať tú finančnú podporu, ktorá sa nevyžila správnym spôsobom. Toto je tá diskusia a smer, ktorým sa máme uverať. To je ten prvý postreh z mojej strany. A po druhé, pokiaľ ide o tie alokácie pre jednotlivé krajiny, takisto medzi alokácie medzi východom a juhom, pretože toto partnerstvo sa týka práve týchto dvoch regiónov. Ja si myslím, že v našom výbore sme poukázali na dôležitosť toho, aby sme tu mali nejakú formu dlhodobých alokácií, v tom zmysle, aby každý vedel, že ako si môžu naplánovať budúcnosť. Ale potrebujeme zároveň flexibilitu je to veľmi špecifická situácia napríklad v Severnej Afrike, ktorá si vyžadovala dodatočnú pomoc zo strany Európskej únie, ale čo je to správna miera vyváženia medzi dlhodobou predvídateľnosťou a plánovaním a zároveň flexibilitou? To jednoducho je ťažké nájsť, ale takisto sa musíme venovať aj tejto otázke. Po tretie, pokiaľ ide o investície a vytváranie inštitúcií a podpora demokracii, my vieme, že investície to je tá sexy časť rozvojovej pomoci ako takej, pretože sa tu dostáva veľa peňazí a je to celkom jasne viditeľné, keď sa postaví nová cesta alebo energetická infraštruktúra, ale v tých diskusiách, ktoré sme mali na úrovni Euronestu, musím povedať, že je tu veľká podpora aj pre inú formu podpory, napríklad technická pomoc, podpora participácie v európskych projektoch. My v našom stanovisku vlastne poukazujeme na túto participáciu pokiaľ ide o aktivity európskych agentúr, pokiaľ ide o vytváranie kapacít, pokiaľ ide o vytváranie kompetenčných zručností, čo je rovnako dôležité ako tie konkrétne finančné prostriedky vo forme pomoci. A to je kľúčové. A to sa takisto týka, a podľa môjho názoru to je veľmi dôležité, aj štvrtej poznámky, ktorú chcem povedať. Centralizácia alebo decentralizácia. Pretože bohužiaľ predovšetkým veľa postkomunistických krajín ešte stále sú veľmi centralizované. Ale my si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme podporili rozvoj v tom zmysle, aby sa posilnili miestne a regionálne grémia, občianská spoločnosť. To je takisto veľmi dôležité, pretože vlády s ktorými spolupracujeme, častokrát sú, sa zaujímajú predovšetkým o to, aby urobili niečo v prospech samé seba, ale málo ich zaujímajú potom miestne, úrody a, miestne úrady a miestna správa. Takže technická pomoc je takisto na mieste, keď hovoríme o tejto oblasti. A nechcem byť príliš obsažný, tak pokiaľ ide o to jednotlivé množstva programov, ktoré tu máme, už nedávno sme hovorili o tom, že by sa vytvorili, vytvorila nová nadácia pre demokraciu. Na jednej strane to bola skutočne veľmi dobrá myšlienka, ale na druhej strane treba povedať, že už máme nástroj, pre demokraciu a ľudské práva. Takže ako sa vyhneme nejakej duplikácii tým, že tu máme tú nadáciu a tento nový nástroj. To je iba jeden z tých príkladov a myslím si, že je tu veľa oblastí, kde skutočne potrebujeme e, sa pozrieť bližšie na to, aby sme sa vyhli nejakej duplikácii, zdvojnásobovaniu a ako sme poukázali na našom stanovisku, potrebujeme začleniť aj spoluprácu členských štátov, pretože máme síce úroveň Európskej únie, ale zároveň vieme, že aj členské štáty majú bilaterálne projekty Takže ako my skoordinujeme to, čo robí Európska únia a čo robia členské štáty samotné? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Goran Sidonia, nech sa páči. A pokiaľ ide o mňa, toto vypočutie prinieslo sebo viac otázok ako odpovede, ale možno to je takisto niečo pozitívne. Takže vrátila by som sa ešte k tej pôvodnej otá- pôvodným otázkam, ktoré som sa spýtala a ktoré som položila DG Devku ako aj SVČ keď som pripravovala toto vypočutie, pretože niektoré z tých pripomienok, ktoré um, predstavili moji dvoji kolegovia, možno, že sú to otázky, ktoré sa netýkajú konkrétnych osob, ktoré sú tu prítomné dnes, ale týkajú sa skôr tej vysoké politického agendy, ktorú máme a možno by sme sa mali spýtať tých, ktorých to máme, že čo nám povie, tak sa spýtam konkrétne otázky, ktoré sú prepojené na to, čo obe generálne rejiteľstva, teda obe dva, oba, oba prvky komisie vlastne robia. Predovšetkým pokiaľ ide o pána Kornára, ja oceňujem to úsilie, ktoré ste vložili do toho, že ste jednoducho prišli a vysvetli, ale pokiaľ ide o rozpočet a kontext rozpočtu, nie som spokojná. A vy pravdepodobne viete prečo, pretože je tu veľa Ehm, nejasných otázok, pokiaľ ide o platby a záväzky. Je dobré, že môžete sa zaviazať, e, zaplatiť určité financie, ale koľko skutočne môžete reálne vynaložiť, to je otázka. Uh, to Mr. Cornaro. Čiže ešte raz pokiaľ ide o pána Kornára. Podľa môjho názoru z pohľadu rozpoč- rozpočtárky je dôležité, že koľko peňazí bolo vyplatených, pretože záväzky to je síce veľmi pekné, to si ľahko nájdem na vašej webovej stránke bez nejakej pomoci alebo bez asistenta, ale pokiaľ ide o platby, tak tam už je určitá záhada, ako to funguje, pretože v vašej prezentácii hovoríte o 2,8 miliardy eur, pokiaľ ide o záväzka. Teraz mi povedzte konkrétne, že koľko ste v konkrétnych platbách minuli v týchto rokoch. To je to, čo by ma zaujímalo. Ak mi túto informáciu neviete dať, Myslím si, že to je problematické, tak by som bola rada, ak by ste nám to v písomnej podobe neskôr dodali. Pretože členovia tohto výboru musia presne vedieť, koľko Európska únia vlastne minula a nie iba k čomu sa zaviazala. Ďalšia otázka. To sa týka roku, to obdobia 2009 až 2012. Mm, jednoducho už by ste mali mať údaje za aj za rok 2012, ak nie teda v kompletnej podobe, tak aspoň nejakej takej e, bližšie špecifikovanej. Pokiaľ ide tu tú definíciu princípu viac za viac, aké konkrétne informácie dávate vašim zamestnancom, pokiaľ ide uplatňovanie toho princípu viac za viac? To by ma zaujímalo. A takisto mám určité obavy, pokiaľ ide o tú prezentáciu predstaviteľa Európskej služby vonkajšiu činnosť. Pre mňa nie je správny argument, Eh, uvádzať, že rokovania sa ešte neukončili. My vieme o tomto, to nám nemusíte hovoriť, my jednoducho sme zúčastnení na týchto rokovaniach, ale vy už musíte mať určité plány, pokiaľ ide o obdobie, ktoré príde. Prepačte, o 4 týždne musíte predložiť návrh rozpočtu za rok, na rok 2014. A my si zaslúžime informácie ohľadne toho, že čo vlastne, aspoň čo aspoň načetnúť by ste mohli, že čo tam budete prezentovať. Takže to je takisto niečo, čo by som chcela mať v písomnej podobe po dnešnom stretnutí, pretože dúfam, že toto stretnutie, ktoré je skutočne veľmi prospešné a dôležité, vyústí k nejaké kompilácie informácií pre zúčastnených, pre poslancov, ale aj pre ostatných, ktorí majú záujem tieto informácie využívať. A tu je skutočne absolútne dôležité, aby sme my mali konkrétny návrh plánu, plánovania ktoré vy predložíte a uvidíme, aké budú z toho závery, ale už teraz vieme, že určité číselné údaje existujú. Jednoducho neverím, že ste neurobili nič od februára, kedy sa stretli predstavitelia štátov a vlád a vyjadrili sa vlastne ďalšiemu viazočnému finančnému rámcu a vôbec neverím, že ste jednoducho neprispôsobili vaše pôvodné číselné údaje, že na tom nepracujete. To jednoducho neverím. Takže toto sú tie informácie, ktoré sme už mali mať dávno k dispozícii, aspoň na začiatku tohto stretnutia. To nemáme, takže to je mi veľmi ľúto. A nechcem sa pýtať nejaké konkrétne otázky, pretože vlastne nič ste nepovedali, pokiaľ ide o rok 2014, respektíve pre obdobie 2014-2020, ale zároveň by som mala záujem aký názor majú naši hostia, pokiaľ ide o novovytvorenú, nadáciu pre demokraciu. Skutočne ma zaujímalo, čo si o tom myslíte. Ak máte nejaké mm, informácie, ktoré by ste chceli sprostredkovať eh, ohľadne toho, ako to funguje, ako to bude fungovať, tak súčne by ma to zaujímalo. Takže očakávam vaše názory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sidonia. Pán Boros, aj vy máte otázku? A potom zase dám možnosť rečníkom, aby sa vyjadrili na tie množstva otázok, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem veľmi pekne. Ja ako člen výboru pre vzdelávanie by som sa chcel spýtať nasledovnú otázku. Vo viacerých našich dokumentoch my zdôrazňujeme, že európska spolupráca v oblasti kultúry a vyššieho vzdelávania, vysokého školstva by takisto mala byť rozšírená na krajiny východného partnerstva. A tá moja otázka sa týka predovšetkým úzkej oblasti investícií do mladých ľudí. Vlastne týka sa to Erasmu Mundu. Uh, to je spôsob, akým môžeme my motivovať študentov, aby spolupracovali, aby študovali spoločne na európskych univerzitách, aby e, tie hodnoty, ktoré absolvovali počas štúdia, si e, zobrali do vlastných krajín a mohli ich tam uplatňovať. Je to nejaký spôsob, akým by sme možno mohli vyhodnotiť výhody takéto spolupráce na úrovni Erasmus Mundus a možno iných fóriem spolupráce v tejto oblasti. A v rámci prípravy na obdobie roku 2014-2020, keď tu pripravujete tie číselné vyjadrenia vašich očakávaní, mohli by ste nám povedať možno počet študentov východného partnerstva, ktorí budú študovať v tomto období v Európskej únii a koľko európskych študentov, študentov Európskej únie bude sa študovať na univerzitách v krajinách východného partnerstva koľko mládežnických skupín, koľko mimovládnych organizácií bude zaangažovaných do takéto spolupráce. A som si istý, že vy tieto údaje máte a môžeme skutočne sa spolahnúť na to, že by ste nám dali určitý prehľad súčasnej situácie a vašich plánov, pokiaľ ide o financovanie a pokiaľ ide o e, výsledky týkajúce sa ďalšieho finančného obdobia. A skutočne mi tu ide o túto formu spolupráce na úrovni vzdelávania, mimovládne organizácie, študenti, to sú jednoducho spôsoby spolupráce, v rámci ktorých my podporujeme ľudí, mladých ľudí, na to, aby sme tieto naše princípy takýmto spôsobom pretavili. Ďakujem veľmi pekne. Väčšina z týchto otázok bola adresovaná na komisiu a na SVČ. Tak teraz dám slovo predstaviteľom týchto dvoch organizácií. Otázky vlastne Ehm, sa týkajú dvoch oblastí, to predovšetkým o výkonnosť týchto partnerstiev a výsledky, ktoré tu máme. A po druhé, tu boli takisto určité otázky ohľadne toho, ako chcete urobiť reformu vo vzťahu k rozpočtu. A čo by ma skutočne zaujímalo, e, chceme počuť určité číselné údaje, pokiaľ ide o záväzky a platby. To je úplne kľúčová otázka, ktorú by ste mali mm, bez problému zodpovedať. To by chcel odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda, pani spravodajkyňa. Eh, robil som si poznámky a sústredím sa na niekoľko tém. Začnem možno s všeobecnými pripomienkami pána eh, Sariosa Volského. Áno, je pravdou, eh, že tá širšia politika európskeho susedstva mm, je aj nad rámec našich kompetencií. Pán komisár Füle, s ktorým spolupracujem, je v tomto smere veľmi ctižiadostivý. A aj teraz pred eh, Vilniuským eh, summitom, ale aj eh, pokiaľ ide o návrh rozpočtu, je veľmi ctižiadostivý kde sa počíta aj s nárastom prostriedkov pre východné partnerstvo. Keď si pozrieme údaje, e, možno ich porovnávať e, skôr s inými rozvojovými krajinami a nie s kandidátskymi krajinami. Asi 5 e, eur na hlavu to sa dá porovnať s rozvojovými krajinami, je to oveľa menej, než e, e, to, čo e, by bolo primerané pre kandidátske krajiny. Tam by to malo byť 50 eur, a nie 5 eur na osobu. Takže sme určite desatinu nižšie, než čo by sme mali v inom režime. A teda je veľmi komplikované robiť tu nejaké porovnania v rámci momentálnej politiky susedstva. Pokúsili sme sa e, maximalizovať rôzne zdroje e, financovania, aby e, sme podporili tento nástroj východného partnerstva. Ne, namietam, že to celé vychádza e, z, teda nevychádza z e, dopytu. This is really very much a legacy from the... Nemáme k dispozícii tú štandardnú technickú e, pomoc, je to skôr ten predbežný nástroj, ktorý bol k dispozícii v minulosti, nástroj technickej pomoci. Tam je celý rad e, instru- nástrojov, na ktoré e, sa vzťahovala vaša otázka, ale e, to už sú otázky minulosti. Mnohé z týchto technických nástrojov sú už zakomponované v pomoci inštitúciám, ale vrátim sa k vašej otázke Prepačte, že som išiel takto do detailu a myslel som si, že to je známe. Nechcel som tu prezentovať len nejaké grafiky. Máme 99-percentnú mieru vyplácania a 100-percentnú mieru čerpania pri všetkých nástrojoch susedskej politiky a podrobnosti vám samozrejme môžem postúpiť platby e, z nástroja pre Európsku sudskú pomoc e, boli v objeme 2,4 miliard. E, východná aj východné južné partnerstvo a, a tieto boli e, čerpané v plnom objeme. Nepoznám teraz e, tieto čísla do detajlov, ale máme k dispozícii ich do roku 2012 7 miliónov e, záväzkov pre východné partnerstvo. Rozdiel medzi záväzkami a platbami to nie je len vplyvom rozdielov v absorpčnej kapacite, ale je to obvyklý postup v rámci rozpočtu o platbách e, sa teda rokuje osobitne a sú v nižších objemoch ako záväzky e, stanovené. A ten rozdiel vyplýva aj z toho, že v rámci susednej politiky e, sme mali aj ďalšie e, záväzky v rokoch 2011 a 2012, čo viedlo k vyššej miere e, záväzkov do 2,4 miliárd. Avšak ešte to úplne vyčerpané nebolo. A to sa týka aj finančných prostriedkov, ktoré sme dokázali zmobilizovať eh, pri neštátnych subjektoch eh, a v týchto neštátnych oblastiach, cezhraničná spolupráca, jadrová bezpečnosť a podobne. Tieto údaje sú samozrejme k dispozícii a ukazujú, eh, že tu máme maximálnu mieru čerpania tak pri záväzkoch ako aj platbách a pri ich rozdelení. Tam ide o, o kombináciu o, o, toho, že vznikli aj ďalšie záväzky z ďalších programov z rokov 2011 a 2012, ktoré ešte neboli v plnej miere čerpané. I'm, uh, tempted also to uh, take up the question of... Chcel by som sa takisto vyjadriť aj k otázke teda k tomu, čo hovorili iní kolegovia. More for more a less for less. Doteraz sme more for more a less for less nechceli dávať do jedného konceptu. Chceli sme sa vyhnúť tomu, že by sme povedali, že tie stimuly more for more sa platia len tým, že vlastne ostatným sa to uprie. Rozpočtovo neutrálne mm, môže to tak konečnom dôsledku dopadnúť, ale keď sa pozrieme na logiku nového návrhu, teda e, zvýšené financovanie, mm, tak vychádza sa z presvedčenia, že tu musí byť nejaký pozitívny stimul, ktorý nie je financovaný len e, nejakými prísnejšími e, programami. Takže z nášho pohľadu máme zámer rozvíja ten úzky prvok dodatočného financovania, ktoré je k dispozícii v rámci More for More, ale samozrejme to bude závisieť od toho, aký bude v končnom sledku rozpočet e, nástroj európskeho susedstva. Tie odseky týkajúce sa More for More ešte neboli mm, skončené v trilógu Obidva ste spomenali Európsku nadáciu pre e, demokraciu. E, to sa zameriava na tie časti, ktoré nedokáže dostatočne financovať náš fond, teda financovanie bez podkopania potreby zodpovednosti z našej strany voči rozpočtovému orgánu. Čiže to e, má sa zamerať na neregistrované mimovládne organizácie, subjekty a teda aj na také vznikajúce demokratické strany. A všetky tie nástroje, či, aby to bolo dostatočne flexibilné, rýchle, my dávame prevádzkový grant z komisie 6 miliónov 3 východ, 3 juh. Je to prevádzkový grant, ktorý teda Európskej nadácie pre demokraciu mm, umožní e, zapojiť do toho poslancov. Tieto a teda chceme samozrejme uplatňovať také zdravé princípy manažmentu pri podporovaní týchto neregistrovaných mimovládnych organizácií. Čo sa týka tých mimovládiek, sme vďační e, za analýzu nadácie Konrada Adenauera a keď to prepojíme na agendu pre zjednodušenie, môžem teda povedať, že podpora, ktorú máme od tohto výboru k tomu revidovanému finančnému rámcu, tak ako je to v platnosti od roku 2013. To nám pomôže prekonať niektoré tie problémy tu popisované, čiže e, o mnoho viac takých e, čiastkových grantov, že jedna mimovládka sa použije ako nejaký zastrašujúci subjekt, ktorý potom sa dostane k tým lokálnym subjektom, ktoré by sme inak my nezachytili. A takisto aby mm, bol podstatne väčší nárast v stropoch. Takže dokážeme to vlastne tomu rozpočtovému orgánu takto predkladať e, a teda darí sa nám zbaviť niektorých prekážok, e, pre ktorými stoja niektorí iní. A myslím si, že je teda užitočné mať túto skúsenosť, máme to aktualizované, aby sme to aj v budúcom kole mohli využiť. Takže Jedna vec, ja som teda vinníkom a dotýka sa to toho, čo ste spomínali, aby tu aby tu nebola taká mimovládkokracia. Áno, my sme chceli viac aktivít v občianskej spoločnosti, najmä vo východnom partnerstve a naozaj sme chceli zabezpečiť, aby to neboli iba európske mimovládne organizácie, Možno sme boli príliš eh, aktívni. Eh, chceli sme, aby každé konzorcium, ktoré budeme financovať, mm, bolo prepojené s lokálnymi vládkami v týchto krajinách. Takže mali by sme to aj naďalej tak robiť. A dúfam, že niektoré tie zjednodušenia umožnia od roku 2013 to využíva, to pomôže. Bielorusko je špecifický prípad. Tiež chceme mať tú správnu rovnováhu. Minimálny e, podiel súčasnej vlády a maximálne zasiahnutie lokálnych mimovládiek. A takisto je tu podpora pre diasporu a Európska nadácia pre demokraciu je jednou z odpovedí. No a takisto sme vo veľmi úzkom kontakte s príjemcami v Bruseli, takže vy a partneri samozrejme tiež chcete využiť najlepšie praxe. Takže mm, zájme času snať. Týmto by som to ukončil. Uh, ďakujem za vaše pripomienky. Dobre som si ich zaznamenal. Richard, chceli ste ešte niečo doplniť? Uh, niečo ostalo ešte otvorené? Pán Boras tu spomínal Erasmus a podporu pre študentov. Richard, tak by ste mohli na to zareagovať, na tie otvorené otázky z vášho pohľadu. Ďakujem pekne. Otázka, že nakoľko náš prístup vo východnom partnerstve vychádza z politiky, ja s tým nesúhlasím. E, politika susedstva vychádza teda naozaj z politik, a máme tu rámec deklarácií summitov, máme nové dohody, o ktorých eh, rokujeme, z nich budú teda tie asociačné agendy a potom eh, tu sú tie jednotné rámce podpory pre tie krajiny, ktoré sa venujú kľúčovým prioritám v asociačných dohodách. Takže myslím, že je naozaj náš prístup motivovaný politikou politikami. K tomu môjmu pôvodnému vyhláseniu. A to, že Rusko vlastne vyšlo z, tejto, z tohto bilaterálneho nástroja, nástroj susedstva sa teraz bude podstatne viac zameriavať na mm, východnú časť a to môže pomôcť otázke teda všetkých tých čísiel a ako partnerským krajinám vysvetliť podporu, ktorú poskytuje EÚ. Čo sa týka toho More for More, Markus už toho viac povedal, myslím, že sú spôsoby, ako môžeme poskytnúť flexibilitu v programovacom období končnom dôsledku hm, niektorí možno budú mať pocit, že na tom získali, niektorí, že strátili, ale využijúc flexibilitu, nástroje flexibility, ako sú všelijaké tie rozpetia pri alokáciách, nám pomôže efektívne to implementovať. Môj pôvodný úvod bol že ten program Erasmus pre všetkých v budúcnosti bude dôležitý mechanizmus, aby sme sa dostali do širšej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o mladšie generácie a ja teda neviem dať nejaké číslo k tomu konkrétnemu počtu študentov, ktorí z toho budú v budúcnosti benefitovať. Myslím, že v pláne východného partnerstva na budúci rok sme mali cieľové číslo e, počtu študentov, ktorí by teda mali benefitovať z Erasmus Mundus v roku 2012 a 2013. Môžem pánovi poslancovi to číslo po tomto podujatí zaslať. Musím povedať, že na úvod som ja dnes povedal, že e, nemôžem zajsť do detailov plánovania do budúcnosti. Už som to e, povedal, keď som e, vlastne akceptoval pozvanie sem. Je to citlivá súčasť procesu budovania uh, uh, ďalšej, ďalšej práci do roku 2014. Veľa práce sa urobilo, ešte e, v tých bilaterálnych programoch sa veľa práce udialo aj s delegáciami v teréne. Keď identifikujeme kľúčové sektory, ktoré chcú pracovať s partnermi vo finančnom období, ale vzhľadom na neistotu a ako vlastne celé to more for more dopadne v nadchádzajúcich týždňoch, je ťažké teraz zájsť do nejakých väčších podrobností o našich programovacích cieľoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sidónia, mohli by ste to uzavrieť? Um, thank you. I will try to... Ďakujem pekne. Ja by som to chcela záverom zosumarizovať, ak teda už niekto nechce nič povedať. Myslím, že väčšina tých otázok, ktoré tu boli, sa týkali týchto dvoch inštitúcií a tí sa vyjadrili, pretože tu bola určitá kritika. Ja teda to mám celé zosumarizovať, tak to uzavriem. Som rada, že sa toto dnešné stretnutie konalo hoci veľa z tých otázok, ktoré tu ozneli, jednoducho ešte stále nemajú odpovede. Začali sme proces výmeny informácií, budeme v ňom pokračovať, ale chcem povedať, že taký všeobecný dôvod takýchto stretnutí je ten, nie aby sme nejako uspokojili niekoho zvedavosť, ale Rovnako nie, ani by sme tu recyklovali nejaké údaje, ktoré tu máme alebo nemáme k dispozícii, ale ide tu o parlamentnú kontrolu peňazí daňových poplatníkov. Myslíme si niekedy, že to, čo robíme, je správne, ale nemusí to vždy byť také zrejme aj smerom na vonok. A preto je našou stálou úlohou a zodpovednosťou kriticky vyhodnotiť to, čo Európska únia robí a to tak pokiaľ ide o dosahovanie politických cieľov, ako aj pokiaľ ide o mieru, plnú zodpovednosť a transparentnosť. Je mi ľúto, že e, sme dostali iba určite nejaké defenzívne odpovede e, v tom zmysle, že ste povedali, že to, čo robíte, je dobré. Nie, musíte ísť ešte ďalej a musíte jednoducho reagovať na zvyšujúce sa množstvo oba, pokiaľ ide o určité vý, vý, určitý vývin demokracie v týchto šiestich krajinách východného partnerstva. A takisto tu, sú tu obavy ohľadne toho, ako sú správané tieto krajiny. A to samozrejme prináša sebou aj otázku týkajúcu sa európskych financií a fondov tu prinašlo sebou ďalšie otázky. Čo sa deje s tými peniazmi, ktoré idú priamo do národných rozpočtov týchto krajín? Ak sú tu takéto obavy týkajúce sa miery korupcie, demokracie a tak ďalej. A ja si myslím, že práve v spolupráci s Európskou komisiou musíme byť veľmi opatrný pokiaľ ide monitorovania takýchto takýchto vývoj situácií, aby sme zabezpečili, že na každej úrovni, tak na úrovni legislatívy, ako aj na úrovni implementácie, aby sme tieto peniaze mali využité správnym spôsobom v súlade s hodnotami Európskej únie a nie v rozpore s týmito hodnotami. Takže nejde tu, nejde iba o určité čísla a správne účtovníctvo, ide tu práve o to, aby sme využívali tie, tých málo zdrojov, ktoré máme, správnym spôsobom a efektívne. A ja si myslím, že musíme spolupracovať mm, my za parlament, ako aj vy, výkonná moc, aby sme sa snažili tento proces e, kreovať tak, aby bol skutočne jasný a transparentný. To je veľmi dôležité a preto ja trvám opätovne na tom, aby Európska komisia nám sprostredkovala konkrétne informácie, všetko, čo majú, aby nám pomohli plniť túto našu úlohu, ktorú máme, to znamená kontrolu, pretože inak by to bolo veľmi ťažké pre nás nájsť nejakú zhodu alebo politickú vôľu, aby to celé pokračovalo a ako to máme vlastne vysvetliť našim občanom, že prečo vlastne Európska únia je zaangažovaná finančne v krajinách východného partnerstva. Dnes napríklad hovorím o východnom partnerstve, ale podľa môjho názoru sa to týka aj južného partnerstva Európskej únie. To jednoducho eh, si vyžaduje, aby sme v každej fáze mali plnú mieru kontroly, aby sme zabezpečili transparentnosť a plnú zodpovednosť za to, že čo robíme ako Európska únia. A budem pokračovať e, vo výmene názorov s službami Európskej komisie, aby som skutočne našla všetky odpovede, ktoré som žiadala. Nechcem tu unaviť e, ctenej hostí, takže prosím vás, tie informácie mi potom sprostredkujte pretože ako už tu kolega spomenul, Erasmus pre všetkých, alebo Yes Europe, akokoľvek sa to už bude nazývať, eh, hovoril o tom aj pán Tibels, ja jednoducho mám určité obavy, pokiaľ ide o vývin situácie v rámci tohto nariadenia, to dobrý prípad, ktorý si treba preštudovať a máme tu teraz návrh. Ja viem, že to, že to je na úrovni trialógu, vieme, že o tom rokujeme, ale pokiaľ ide o rozpoč, rozpočet, ja tu vidím určité problém, pokiaľ ide o implementáciu nejakých dôležitých politických myšlienok. A pokiaľ ide o Erasmus for All, Erasmus pre všetkých, tá myšlienka za tým je tá, aby sme mali finančné prostriedky aj program implementované, myslím, že sa to týka všetkých susedných krajín, aby to jednoducho implementovali oni ja sa obávam, že študenti utrpia týmto spôsobom. Sú tu veľké obavy, že či niekto vyhodnotil kapacitu, administratívnu kapacitu týchto partnerských krajín spracovať túto prácu, aby skutočne zabezpečili, že študenti e, dostanú to, čo im prináleží. Keď viem služby komisie, Neviem presne, že kto na komisii sa tomu venuje, ale viem, že to robí centrálnym spôsobom a decentralizácia, respektíve princíp decentralizácie ako taký, by mohol byť problematický, pretože ja viem, a to aj z skúsenosti s krajinami, ktoré skutočne e, spolupracovali s financiami z Európskej únie do kultúry, spolupracovali s finančnými službami v týchto krajinách, aby jednoducho umožnili to, že by tieto granty došli priamo do univerzít a aby ich dostali študenti. A to vôbec nie je jednoduchý proces, takže ja to tu prezentujem tak, ako to je. Jednoducho musíme pripraviť naše partnerské krajiny na túto situáciu. Ak to nepripravíme, tak to bude veľký problém a môže byť, že študenti nebudú mať k dispozícii peniaze, ktoré im patria. Takže to je iba jeden z konkrétnych prípadov, aby sme zabezpečili efektívnosť pomoci. Efektívnosť nie je samoučelná, musím pamätať aj na to, že granty a podpora ako taká sa musí dostať tomu, kto ju potrebuje, pretože tá všetká podpora, ktorú máme zacielenú do východného partnerstva, by mala ísť v prospech tých ľudí, ktorí v týchto krajinách žijú. Nemá to nás nejako samo uspokojiť, že sme si urobili dobrú prácu. To vôbec nie je dôležité. Dôležité je to, aby to bolo v prospech tých ľudí, pre ktorých je táto pomoc určená. Takže ja som si istá, že budeme pokračovať v tomto našom úsilí, pretože to je náročná práca, som vďačná za to, že panelisti dnes prišli, že nás informovali, že si vypočuli aj našu kritiku a že budeme pokračovať v tomto dialogu. Ďakujem veľmi pekne, Sidania. Mohol by som teda ešte zopakovať to, čo povedala Sidania. Ide tu skutočne o proces, kde parlament skutočne má kontrolovať to, akým spôsobom sa peniaze, ktoré sa zaplatia, meniajú a myslím, že táto, toto stretnutie bolo výborným príkladom takéto kontroly. Ospravedlňujem sa našim hostom, ktorí sa možno nemali možnosť spýtať otázku a majú tu možnosť spýtať sa otázku iba poslanci, pretože to je výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu, takže za to sa ospravedlňujem, ak ste mali iné informácie, ale toto sú pravidla, ktoré tu mám. Toto nie je otvorené vypočutie, je to jednoducho stretnutie výboru pre rozpočet. Takže to je mm, všetko pre dopoludne. Končíme a vidíme sa o tretej. Ďakujem ešte raz všetkým rečníkom za ich príspevky. Ďakujem.